Dobre, takže máme pred sebou dlhý program, pomerne veľa hlasovania a pomerne málo času. No už dúfam, že máte svoje hlasovacie kartičky so sebou. Na Hano, prosím, požiadaj svojho asistenta, aby ti ju priniesol. Ja som spravila to isté. Takže čaká nás pomerne dlhá séria hlasovaní. No a ako prvý, ako prvý bod hlasovania to sú Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu. 57 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených. Aj neviem, či pani Runner sa chce uvať slova. Nie, dobre, takže prejdeme rovno k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci sa 2 za, proti, zdržali sa prijatí 3 za, takže, pardon, hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatí druhá časť za, to bolo stiahnuté, takže sa ospravedlňujem, 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci ústny pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci, ústny pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa prijatí 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Ústny pozorujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 19 za, proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 21 za, proti, Zdrž- takže ešte raz za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmúci návrh 30, za, proti, zdržali sa, prijatý. 31 za, proti, zdržali sa, prijatý. 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí 36 za, 36 a 54 sú identické za, proti, zdržali sa prijaté 32 za, proti, zdržali sa prijatí 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí 35 za, proti, zdržali sa zamietnutí 37 za, proti, zdržali sa prijatí 38 za, proti, zdržali sa prijatí 39 za, proti, zdržali sa zamietnutí 40 za, proti, zdržali sa prijatí 41 za, proti, zdržali sa prijatí 42 za, proti, zdržali sa prijatí 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. 44 bol stiahnutý, ústny pozornosť návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 46 za, proti, zdržali sa, prijatý. 47 za, proti, zdržali sa, prijatý. 48 za, proti, zdržali sa, prijatý. 52 za, proti, zdržali sa, prijatý. 53 za, proti, zdržali sa prijatí, 49 za, proti, zdržali sa prijatí, 50 za, proti, zdržali sa prijatí, 55 za, proti, zdržali sa prijatí, 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 56 za, proti, zdržali sa prijatí, ústny pozmeňujúci návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz záverečné hlasovanie elektronické. Dúfam, že máte kartičky. O hlasovanie otvorené. Môžete hlasovať. OK, je close. Hlasovanie ukončené. 22 hlasov za. Plus Hano, 23, ešte 1, 24 za. A nikto takže 25 za a nikto nie je proti. Len veľmi stručne, ja ďakujem ako kniha za podporu a, a to je začiatok politiky cestovného ruchu v výbore pre kultúru. Ďakujem pekne. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu a to je Európsky rok aktívneho stárnutia. Spravodajca je Hano. Chceš niečo povedať? Nie. No už to je veľmi milé. Ďakujem. Takže prejdeme k hlasovaniu. Pozrieme sa návrh 7 za. Proti. Takže ešte raz. Pozrieme sa návrh 7, kto je za. Proti. To si musíme skontrolovať. Takže hlasovanie je otvorené. Ukončené. 12. 15 proti. Bolo to zamietnuté. Vy ste chceli hlasovať ako? Takže ešte raz. Kto je? Takže ešte raz budeme hlasovať. Pozmiňujúci návrh 7. Kto je za, proti alebo sa zdržal? Hlasovanie ukončíme. 14 za, 13 proti. A Hano, ty si proti. 14, 14. It falls. Takže to bolo zamietnuté. Áno. Prosím, prinesi tú kartičku konečne. Pozmúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, pozmeňujúci návrh 9, za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 10, za, proti, takto si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Pozmeňujúci návrh 10. Ukončené. 14-14 bolo to zamietnuté. no. Dobre, takže bolo to zamietnuté. sa návrh 11. Za. Proti. Kontrola. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. 13 14, bolo to zamietnuté. Áno, aj ty si bol proti? Dobre. Dobre, takže teraz prejdeme na 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 14. Okay, just... Takže musíme hlasovať ešte o 12. Kto je za? To je dokonca hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Ďakujem proti. Zamietnutý. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Jedna. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. 13 sme už odhlasovali. Takže 14 za, proti, zdržali sa prijatý. 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 15. Takže budeme hlasovať 15 za, proti, zdržali sa, kontrola. Hlasovanie je otvorené. Pozmeňujúci návrh 15, hlasovanie ukončené. A to bolo prijaté. Ďakujem pekne. 16 za, proti, prijatý 17 za, proti, kontrola. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 17, 12, bolo to prijaté. 18 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 3 za, proti, zdrali sa, prijatý. 19 za, proti, kontrola, hlasovanie otvorené, ukončené. To bolo zamietnuté. 20 za, proti, zdrali sa, prijatý. 21 za, proti, zdržali sa, prijatí 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí 26 za, proti, zdržali sa prijatí 27 za, proti, zdržali sa kontrola 27 hlasovanie otvorené, ukončené 16.13 prijaté 28 za, proti, prijatý, 4 za, proti, prijatý, 29 za, proti, zamietnutý, 31 za, proti, zdržali sa, kontrola 31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 15.15. 15. Ústny pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí 43, 43, 43 za, proti, zdržali sa prijatí 44 za, Štyridsaťtri to si skontrolujeme, hlasovanie je otvorené, ukončené. Dvadsať jedna za. No som nevedel, že to bolo také jasné. 45 za. 44. Takže 44 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 45 za, proti, zdržali sa prijatí, 46 za, proti, zdržali sa prijatí, 6, 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Konečné hlasovanie v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Ukončené. 29 je za, 2 proti teda nikto proti. <laughs> Gratulujem, Hano. No a ja by som ich chcel len každému poďakovať. No dobre, a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. No a pôjde to ďalej po nemecky. Takže nasadí si sluchadla. Takže Opäť správa Hanu Takulu. Na dnes to už ale stačilo. zase dostal nejakú správu. Úplne zadarmo. Roma inclusion. Integrácia alebo začlenovanie Rómov. Stratégia EÚ pre začlenovanie Rómov. Prvý pozmeňujúci. Len som chcela povedať, že na rozdiel od toho, čo je na papieri, nepodporujeme kompromis číslo 3. V poriadku, všetci pochopili, hovorí pani predsednička, takže nepodporujete kompromis číslo 3. Dobre, takže je to jasné. Dobre, takže jedna za, proti, zdržali sa. Kontrola. Jedna Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. Prijatý. Takže bod číslo 1. Ten bol prijatý. Hlasovanie je ukončené. 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 3 za, za, proti, zdržali sa prijatí 4 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. 23.8. Prijatý. Kompromis 1. Za. Proti. Zdržali sa prijatý. Číslo 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 10 za, proti, zdržali sa, kontrola, hlasovanie je otvorené, ukončené. 18.13 prijatý kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 13 v dvoch častiach. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. 16 za. 18. 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. 19 za, proti, zdržali sa, prijatí. 20 za, proti, zdržali sa, prijatí. 21 za, proti, zdržali sa, prijatí. 22 za, proti, zdržali sa, prijatí.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 kontrola. Hlasovanie je otvorené. 29. Kavada. Hlasovanie je ukončené. 16, 15 prijatý. 30 za. Proti. Zdržali sa prijatý. 31 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. 32 za. Proti. Zdržali sa Kontrola hlasovania otvorené. Ukončené. Zamietnutý. 33. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 34. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 35. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. 36 za, proti, zdrali sa, prijatý. 40 za, proti, zdržali sa, prijatý. 41 za, proti, zdržali sa, prijatý, zamietnutý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 48 za, proti, zdržali sa prijatí, 50 za, proti, zdržali sa prijatí, 49 a 51 sú identické za, proti, zdržali sa prijatí. Ústny pozmúci návrh 2, za, proti, zdržali sa prijatí. 53 za, proti, zdržali sa prijatí 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí 55 za, proti, zdržali sa prijatí 56 za, proti, zdržali sa prijatí 57 za, proti, zdržali sa prijatí 58 za, proti, zdržali sa zamietnutý 59 za, proti, zdržali sa, kontrola, hlasovanie otvorené, ukončené, je ukončené. Takže jedného člena EPP Najviac hlasuje. 19, 11. Veronik, prosím. Všetko je v poriadku. No už dobre. 11, 19. Bolo to zamietnuté. 60 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 61 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 62 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 63 za 64 za, proti zdržali sa prijatí 65 za, proti zdržali sa prijatí 66 za, proti zdržali sa prijatí 67 za, proti zdržali sa zamietnutí 71 za, proti zdržali sa kontrola 71 hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené 17.13 prijatý. 72 za, proti, zdržali sa prijatý. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Hlasovanie je ukončené. 30 za, Dva sa zdržali. A opäť hlasoval o jed, o, hlasovali o jedného člena EPP naviac. Áno, sme tu všetci. Petnáct, to je veľa. Áno, Peter. Áno, prosím. No teraz by som rád niečo dodal. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým na úvod by som rád poďakoval EPP za podporu. Vidím, že páni poslanci sú takí nadšení z tejto správy, že ich hlasuje príliš veľa. V každom prípade ďakujem všetkým aj tieňovým spravodajcom a tiež všetkým, ktorí mi pomohli pracovať na týchto dvoch správach. Ďakujem za vašu pomoc. Ďakujem aj za pomoc zo strany sekretariátu od pánov poslancov. E, niekde boli v hlasovacom zozname mínusy. Ja som sa snažil postupovať tá, aby pozmenujúce návrhy boli čo najkračšie, aby sme nestrácali čas. Chcel som zabrániť opakovaniu a prekrývaniu, aby ľudia, keď budú čítať túto správu, aby im to bolo jasné, aby pochopili, čo chceme povedať. Chcel som teda zabrániť zbytočnému opakovaniu. Vo Fínsku sa hovorí raz povedané, dobre povedané keď e, sa ma niekto spýta, že máš ma rád, áno, mám ťa rád, tak je to jasné. A nie, áno, áno, áno, mám ťa rád, ale potom už ten dotyčný tomu vôbec neverí. To je dôvod, prečo sa snažím vyhnúť opakovaniu, hoci niekedy môže byť dobre, ale nevždy. Ďakujem všetkým, želám dobré pokračovanie aj práce našej, nášmu výboru. Takže teraz by sme eh, prešli k odbornému vzdelávaniu a príprave. Chcete eh, dostať slovo? Tiež som chcela poďakovať za všetky príspevky 56 pozmenujúcich návrhov. Z toho sme urobili 6 kompromisov. Niektoré pozmenujúce návrhy sme nemohli začleniť, pretože to boli pozmenenia kompromisov a to už bolo dosť ťažké. To je všetko a ešte raz ďakujem za návrhy, ktoré ste predložili. Ešte predpokladám, že e, kolegovia z EPP už sú spočítaní a vedia, ktorí majú hlasovať a ktorí nie. Ďakujem sú tu preto títo členovia, že im na tom záleží, všetci sú tu, záleží im na hlasovaní. Áno, náhradníci samozrejme nehlasujú. My sme jednoducho e, skupina bohatá na členov a vždy sa zúčastneme aktívne práce v parlamente. Die Maschine ist ehrlich. Nuž, ale e, naše hlasovacie zdroje sú úprimné, hovoria, že jeden hlasoval priveľa. Ak je tu 15 ľudí a e, traja e, nemôžu hlasovať, jednoducho treba na to dávať pozor. Matulanie, Beledne, pani e, Hanna a ostatní môžu hlasovať. Takže teraz prejdeme ku kompromisu 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Štvorka za, proti, zdržali sa prijatý. 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Sedmička za, Aha, osmička, prepačte. Za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme, otvorujem, otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie. 24 za 8 proti prijaté. Desiatka za, proti, zdržali sa prijaté. Jedenáctka za, proti, Zdržali sa? To si skontrolujeme. Otváram hlasovanie k jedenástke. Ukončujem hlasovanie. Prijaté 18 ku 14. 12 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté 13 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté 14 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa. O 22 teraz máme hlasovať, mi bolo povedané. Takže 22, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa prijatá. 25 za, proti, zdržali sa prijatá. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, prijatá. 33 za, proti, zdržali sa, prijatá. 34 za, proti, zdržali sa, prijatá. 35 je stiahnutá. Kompromis 4. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijatý. 41 za, proti, zdržali sa prijatá, 42 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujme, otváram hlasovanie k 42. Končujem hlasovanie prijaté, zvláštne. 43 za, prosím, proti, zdržali sa prijaté, Prepačte, e, zamietnuto, spravedlňuje sa pani predsednička. Kompromis 5. Za, proti. Zdržali sa prijatí. 47. za. Proti. Zdržali sa zamietnutá. Kompromis 6. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. Takže 53. za. Proti. Zdržali sa prijatá. 54 za, proti, zdržali sa, prijatá. 55 za, proti, zdržali sa, prijatá. 56 za, proti, zdržali sa, prijatá. Konečné hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 30 za, dvaja sa zdržali. Srdečne gratulujem Márii Babi i Kučet. Teraz mám otázku. Ivan, eh, myslíte si, že eh, za 10 minút by sme zvládli vašu prezentáciu, lebo máme teraz 10 minút času? Áno? Dobre, takže vraciame sa naspäť Aha, ale pani Redingová je tu. Takže, Ivan, presúvame to predsa len. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a vítame medzi nami pani komisárku.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 medzi tým by som vás chcela poinformovať, že tu máme rozhodnutie koordinátorov. Bolo vám rozoslané e-mailom. Bol tu teda e, výsledok e, stretnutia koordinátorov včera večer. Ak by ste mali niečo proti tomu, tak sa prosím ozvite. ide no- o to, že by som mala pripomienku, ale rada by som mala informácie o udelení ceny alebo o cenách Lux potom, keď budeme mať čas po vystúpení pani komisárky. Liebe Frau Redding, wir sind froh, dass Sie heute hier sind. Ich bin sicher, Pani Redingová, som veľmi rada, že ste dnes medzi nami. Tešíme sa na zaujímavú výmenu e, názorov. Máme ešte veľa e, nezodpovedaných otázok z minulého roka. Radi by sme sa rozvedeli, ako budete postupovať tento rok v prípade tých rôznych možností v oblasti komunikácie, napríklad pokiaľ ide o rok dobrovoľníctva, potom sú tu ďalšie dva roky, na ktoré sa už pripravujeme jednotlivé e, akcie Myslím si, že ste o svojej oblasti tak dobre zapracovali, že už nám budete môcť veľmi dobre vysvetliť, eh, čo máte na pláne. Možno nám aj explicitne eh, vysvetlíte vašu tzv. stratégiu. Súhlasím s vami, že stratégia, pokiaľ ide o komunikáciu, je pomerne zložitá ale vždy eh, to takto v našich dokumentoch figuruje, takže ako by pán eh, Kegaard to mal rád. Eh, by som vás poprosila, aby ste sa tejto téme venovali do eh, hĺbky a tešíme sa na vaše nové myšlienky, pokiaľ ide o témy občianstvo a komunikácia. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Môžem to povedať stručne. Ide tu len a len o občanov. Ide o to, aby ľudia boli naozaj v srdci e, našej, e, našej, našej politiky, nášho programu. A toto patrí aj pre komun- platí aj pre komunikáciu. Ja sama som bola profesionálnou novinárkou po mnohé desaťročia. Takže e, viem, e, že nech ste taký dobrý novinár, aký e, chcete, ale ak nemáte dobrý príbeh, o ktorom by ste mohli napísať, e, nie je to na nič. Ten, kto vytvára tie príbehy, to je politika. Takže najprv potrebujeme mať dobré príbehy, ktoré by sa dali e, rozprávať. A nemôžete rozprávať príbehy len tak do prázdna. ak eh, teda ľudí eh, nezaujímajú tieto príbehy. Musíte teda eh, to, čo chcete povedať, prepojiť s ľudskými bytostiami, s konkrétnymi tvárami. Tí, ktorí tieto príbehy rozprávajú, politici, to ste vy. A tieto vaše príbehy rozprávate napríklad vašim voličom vo vašej volebnej oblasti, doma E, som to napríklad aj ja, keď rozprávam e, príbehy o tom, e, čo sa deje na komisii. Ľudia si to potrebujú spojiť s nejakou konkrétnou osobnosťou, s tvárou, to, čo počujú, na to, aby rozumeli, prečo tento príbeh vlastne vznikol, prečo ho k ním priniesli. A potom je tu jedna ďalšia dôležitá vec a to, že príliš veľa príbehov zase nie sú tomu príbehu nápomocné. Ak kontinuálne len tak trošku zabrnete do veľa oblastí, napokon sú ľudia e, tým e, nejako premožený a e, napokon sa nám spomenul nejaký veľký hluk, nepamät, ne, ne, nespomenul si však na obsah. Takže nepretavujem to do, do nejakej odbornej terminológie, ale takto ja vnímam to, ako funguje komunikácia v skratke. A 4. novembra som sa s vami stretla v parlamente. Myslím, že e, máte vo vašich podkladoch e, opäť ten e, list, v ktorom popisujem tie základné línie toho ako komunikačný nástroj, pretože ja nerozprávam o stratégii, o politike, alebo podobne. Ja vidím e, komunikáciu iba ako nástroj na to, aby e, nám pomáhala e, prenášať posolstvo, aby toto posolstvo bolo pochopené. Takže vo vašich podkladoch pred sebou máte tento list zo 4. novembra minulého roku a takisto Máte k dispozícii aj e, dokument týkajúci sa dobrovoľníctva a takisto e, podklady týkajúce sa občianstva. Takže máte už niečo konkrétne v rukách e, k tomu, čo, čo robím a o čom chcem teraz rozprávať. Viete, že na rok 2011 komisia sa bude sústrediť na politické priority. Predseda Eh, pred vás predstúpil, eh, mm, rozprával o stave Európskej eh, únie, spomenul tam hlavné priority na nadchádzajúci rok. Niektoré z týchto priotík, priorit mm, sú, sú, no nikto by si nepomyslel, že kríza bude patriť k jednému z našich hlavných komunikačných tém, no ale je tu a preto potrebujeme mať možnosť reagovať krátkodobo aj na takéto témy. Rast a zamestnanosť sú veľmi dôležité, ale takisto občania. A občania, myslím, by mali byť tou červenou, červenou niťou pre nás až po ďalšie voľby. Takže začíname tento rok e, s jednou tematikou, ktorá spadá pod občianstvo, E, dobrovoľnícká činnosť, pretože máme 1,5, e, miliónov, 1,5 e, milióna dobrovoľníkov v celej Európe, takže veľmi veľa občanov je už dobrovoľníkmi, ale všímame si, že nie je ich tak veľa medzi mladými. Takže tento rok by mal byť rokom, kedy ľudia sa začnú nadchýnať týmito myšlienkami a budú chcieť sa s nami vybrať takýmto smerom. Na to, aby sme toto posolstvo mohli vyslať, musíme urobiť e, to, že nebudeme komunikovať iba z Bruselu. Musíme komunikovať už na tej najzákladnejšej úrovni. A môžete to robiť rôznymi spôsobmi. V Luxembursku alebo e, na juhu Španielska pretože musíte ten istý príbeh, ktorý chcete rozpovedať, e, adaptovať tomu, ako ľudia žijú, aká je ich kultúra na danom mieste, pretože tu máme kultúrnu diverzitu. Takže nemôžete centra, centralizovať e, celú túto otázku e, komunikovania. Môžeme centralizovať tie veľké myšlienky, ale to samotné posolstvo, tak ako e, sa vysiela, by malo byť vysielané naozaj na tej najnižšej úrovni a na to potrebujeme synergie s národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi, aby sme vlastne plány a projekty Európy e, ozrejmili ľuďom a na to máme viacero platformiem e, na komunikovanie o Európe e, vo forme partnerstiev na národnej a miestnej úrovni. Viete o verejných priestoroch, viete o informačných centrách Europe Direct a o rôznych podobných partnerstvách. Tieto partnerstvá sme vytvorili v 21 členských štátoch štrukturovanom e, formáte združujú osoby, ktoré sú na miestnej úrovni zodpovedné za komunikáciu. Máme 13 zastúpení komisie, ktoré sú prepojené s informačnými e, kanceláriami Európskeho parlamentu do e, európskych verejných priestorov, ako ich nazývame. S týmto máme veľmi dobré skúsenosti. Ehm, vlastne prinášame tam eh, pár eh, eh, poslancov Európskeho parlamentu, zástupcami Európskej komisie v členských štátoch. Sú teda tie tváre známe v regióne a oni vlastne toto posolstvo vysielajú. Takže toto je veľmi dôležité a stane sa to ešte dôležitejším pre Európsky rok dobrovoľníckej činnosti. Vo vašich podkladoch mimochodom máte aj informácie, o tom, kedy e, vlastne prejď, e, bude vašou krajinou e, prechádzať vlastne táto, táto, táto púť dobrovoľníctva. Takže prosím, komunikujte, spojte sa s týmito ľuďmi, pretože mali by sme Eh, sa pokúsiť, aby tento rok bol rokom, eh, vlastne, kedy sa táto niť len začne rozvíjať a bude pokračovať v tých ďalších rokoch. Tento rok by mal byť teda aj rokom aktívneho starnutia. Už sme začali o tomto diskutovať v parlamente. E, spomínam si na e, správu e, Európskeho parlamentu. Myslím si, že v marci či apríli by mala vlastne byť prilokovaná na pláne, takže tam sa zaoberáme skôr sociálnymi aspektami. A v roku 2012 sa to potom táto téma predstaví a potom rok 2013 ak súhlasíte, sa stane rokom občanov. No a prečo? Pretože ja už som to pripravila aj tento rok, že správu občanov so všetkými prvkami, ktoré treba vyriešiť, prvky, ktoré treba vyriešiť, alebo problémy, ktoré treba vyriešiť, na to, aby cezhraničný pohyb našich obyvateľov, či už ako študentov, turistov, zamestnancov, bol efektívnejší. Navrhla som viacero legislatívnych opatrení na to, aby sa zmenilo chápanie alebo predstava to by malo byť, že človek má rovnako veľa práv v susednom štáte ako doma a že nikto nebude diskriminovaný a nebude musieť čeliť problémom kvôli tomu, že ide do susedného štátu. A rovnaká vec platí aj pre malé a stredné podniky. Vieme v regiónoch, hraničných regiónoch, z hraničných regiónov vieme, aké ťažké je prekročiť hranicu pre malé a stredné podniky. No a preto sme už tento rok začali pekne postupne búrať tie prekážky a budeme tak robiť aj naďalej, aby v roku 2013 ste sa mohli pochváliť a to je rok pred voľbami, kedy všetci budeme musieť vysvetľovať občanom pridanú hodnotu Európskej únie. Takže v marci predstavím projekt Európskeho roka občanov na komisii, takže do leta. To bude predložené na rokovacom stole. No a potom by som rada s vami pripravila nie len rok 2013, ale už by som sa rada venovala aj prípravám aby sme vstúpili, ako vstúpiť do tohto roka, počas roka 2012, tak aby váš input, input poslancov, ktorí ste v priamom kontakte so svojimi voličmi, ho mohli využívať aby ste mali plnohodnotný a dôležitý vstup a prínos do veci v tomto zmysle. It would be also interesting, Madam Chair, to look Myslím, že bolo tiež veľmi zaujímavé zaoberať sa správou občanoch, ktorú som predložila v októbri. Je všetko uvedené. Celý pracovný program, zoznam úloh, ktoré treba vykonať na to, aby sme odstránili prekážky. Väčšina z nich nie sú nejaké veľmi viditeľné veci. Je to napríklad eh, voľný pohyb cirkulácia dokumentov, rodné listy, sobašné listy a tak ďalej. Oni sú tiež, alebo tiež v oblasti spravodlivosti. To už som navrhla. To už bolo predložené parlamentu a to je odstránite, odstránenie exekváta, exekvatúry, tak aby súdne rozhodnutia jednej krajiny mohli byť prenesené bez administratívnej a byrokratickej záťaže do susednej krajiny. Takže skutočne veľa podobných prvkov, skutočne desiatky, ktoré sa dajú vysvetliť občanom, pretože tie súvisia s každodenným životom európskych občanov. No a ja počas analýzy vedomosti Európanov o Európe a o ich právach, zistila som, že skutočne sú veľmi veľké rozdiely. No a ak človek nepozná svoje práva, tak ich nedokáže ani využívať a uplatňovať ich. A preto je veľmi dôležité, aby sme nie len odstránili prekážky, ale treba ľuďom povedať, že sme tie prekážky odstránili, tak aby poznali svoje práva. No a Náš prieskum ukazuje, že menej ako jedna tretina e, si myslí, že sú dostatočne informovaní o svojich právach občanov EÚ. Môžete to vnímať ako škandál, avšak ja to vnímam ako príležitosť. Znamená to, že môžeme na tom budovať a tie ďal, ďalšie dve tretiny lepšie informovať. Pretože máme čas, aby sme účinnejšie a efektívnejšie vykonávali našu prácu. No a to sa týka nie len zo pár občanov, ale viete, že je takmer 12 miliónov že takmer 12 miliónov Európanov žije v inom členskom štáte, v akom sa narodili. No a viac ako 55% hovorí, že by veľmi radi pracovali alebo bývali v inom členskom štáte, ale majú strach, pretože nepoznajú presne svoje práva. No a preto tak nerobia. No a my teraz samozrejme nechceme, aby politika vyháňala ľudí z, z ich domovov. To isté nie. Ale chceme im dať slobodu, a, mm, slobodu, voľnosť a bezpečnosť a istotu, že ak sa tak rozhodnú, alebo ako sa tak už rozhodli a tak urobili, že nebudú musieť čeliť žiadnej forme diskriminácie a že budú rešpektovaní ako občania Európskej únie všade, kam pôjdu. No a ako lepšie informovať občanov No, vašich volebných obvodoch máme európsky portál s praktickými informáciami, rýchlo dostupnými. A ja by som z tohto portálu rada urobila také centrum informačné, kde občania môžu ísť a to bude také východisko aj na ostatné stránky. Bude to proste prepojené a so všetkými potrebnými informáciami pre občanov. Občania by mali proste vedieť, že na tomto portáli budú zodpovedané všetky ich otázky. Portál Europe, Europe Direct, eh, kde sa zodpovedajú otázky vo všetkých jazykoch, je dobrý systém, ktorý dobre funguje ja sa budem snažiť zjednodušiť ho. Hlavne, čo sa týka toho telefónne čísla. Pretože to je teraz veľmi dlhé a nikto si ho nevie zapamätať. A to je iste dôležité. Samozrejme, ale dôležitejšie je, ako odpoveď dostane človek, keď tam zavolá. Ale zjednodušený prístup je mimoriadne dôležitý, dôležitý a samozrejme našich 500 lokálnych informačných centier Europe Direct odvádzajú vynikajúcu prácu a to všetko musí byť prepojené tak, aby v roku 2013 bol vybudovaný skutočný nástroj, ktorý nám pomôže sprostredkovať občanom tú informáciu, ktorú hľadajú Takže keď tie opatrenia oznámené v tejto správe budú implementované, tak samozrejme zhodnotíme dosiahnutý pokrok a predložíme akčný plán a odstraníme všetky prekážky, ktoré občania majú pri uplatňovaní svojich práv. Takže... So far nobody in the parliament. Pani predsednička, doteraz v parlamente nikto, alebo žiadny výbor, ešte nevzal do rúk našu správu o občanoch. Je to správa, ktorá sa týka mnohých sektorov. Pretože je to v podstate o celom živote. Je to správa o vnútornom trhu. Je to správa o kultúrnej diverzite. Správa o základných právach. Je to o celom živote obyvateľov. Možno tento výbor by sa tým mohol zaoberať, aby pripravil pomocou tejto správy rok občanov EÚ. No a to vám ja predstavím mám návrhu v marci tohto roka. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Redingová. Prihlásili sa viacerí ľudia, ktorí chcú položiť otázky, Lokegaard, Veržia, Skuria, Šáke. Dobre, všetci dostanú slovo. Ako prvý pán Lokegaard. Ďakujem vám pekne. A ďalej budem pokračovať po dánsky. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Predpokladám, že ste mali kanál 6. Dobre, vítam vás v našom parlamentnom výbore. Sme veľmi radi, že vás tu môžeme vidieť. Predstavili ste nám veľmi presne, aká je situácia. Hovorili ste aj o vašom pláne do budúceho obdobia, na budúci rok. A ja vás poznám, že váš prístup je veľmi pragmatický, keď riešite veci. Všetko, čo ste povedali, tak má túto víziu a ja to zdieľam. Neviem, prečo sme až v takej zhode, ale je to jednoducho tak. Máme rovnaké názory. Ale možno so mnou budete súhlasiť, že sú tam aj tak veci, ktoré ešte chýbajú, nejaké body. Aby som nebol príliš obšírný, Bolo by dobré, aby aj komisári, viacerí komisári spolupracovali, aby dosiahli účinne jeden spoločný cieľ. A preto sa ja stručne e, budem snažiť predkladať e, návrhy v určitej správe, ktorá bola predložená v septembri, bola schválená 4. novembra. Ide o stratégiu nie je to veľmi uh, módne slovo v parlamente, možno by sme to mohli nazvať nejak inak, mohli by sme ho nazvať ako akčný plán. Napríklad. Neviem, koľko ľudí si tento dokument prečítalo. Ja osobne som si ho prečítal a myslím si, že je to zaujímavý pracovný dokument, ktorý obsahuje e, niekoľko dobrých prvkov. Je to vlastne opis metódy, ktorú by sme mali aplikovať. aj sme povedali, že už sú tam aj určité prvky, ktoré už boli zrealizované. A teraz slúbujem, že už idem k otázke. Snažím sa byť čo najkonkrétnejší. Tá vaša myšlienka je, že by ste chceli mať nejaký hĺbkovejší dokument alebo materiál rozsiahlejší, ktorý by mal viacej prvkov, a ktorý by nám predstavil tú víziu, tú stratégiu tam, kde ideme, pre celú tú komunikačnú stratégiu, politiku pre všetky európske inštitúcie. Aj v roku 2008 sme si už navzájom slúbili, že sa zhodneme na nejakom spoločnom smere a ja si myslím, že je už konečne čas, aby sme aj týmto smerom išli. Ja si myslím, že je to želanie, ktoré zdieľajú aj mnohí kolegovia tu v Európskom parlamente. E, v tom vynikajúcom dokumente, ktorý ja si z celého srdca želám, tak tam by sme mali opísať také politiky a prvky, ktoré sú nevyhnutné a ktorý by nám umožnil dopracovať sa k praktickým výsledkom, teda nejakú horizontálnu aj prierezovú víziu, a ktorá by sa sústredila na sociálne médiá. Mohli by sme o takomto dokumente uvažovať? Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pani komisárka, myslím si, že všetci sme európsky občania, to je ten názov, to je ten koncept, ale potom máme aj nejaké priezvisko. Som európsky občan, ale potom som aj umelec, alebo profesor, alebo študent, alebo advokát, alebo šofér a ešte stále je veľa istých obmedzení pre mnoho profesí, ktoré chceme vykonávať v určitých častiach Európy. Dnes do obeda sme sa rozprávali s maďarskými ministrami a hovorili sme o mobilite umelcov v Európe. V niektorých krajinách ešte musia žiadať o vízum, potom aj sociálne zabezpečenie nie je dostatočné. Napríklad hudobník, ktorý pôsobí v orchestre v jednej krajine, tak musí ísť India a potom ako to dopadne s jeho dôchodkom a tak ďalej, tak je tam veľa otázok, ktoré e, sú podmienené určitými okolnostiami. Prednedávnom som bol v Slovensku a tam od teba žiadajú, od teba e, nálepku na auto a keď ho nemáš, tak e, dostanú, dostaneš pokutu. V iných krajinách to neplatí. A to potom môže spôsobiť akési zmetky v témach a, a určitých konkrétnych, a to sú konkrétne body, ktoré ovplyvňujú konkrétny život občanov. A tiež otázka nadácií. Ako som pochopil, jediná európska krajina, ktorá umožňuje mať nadáciu, ktorá by slúžila pre iné členské štáty, je Holandsko. Keď ja by som v Španielsku vytvoril nadáciu a chcel by som s touto nadáciou pracovať napríklad v Luxembursku, tak musím požiadať od luxemburskej vlády, aby sa vytvorila nová nadácia v Nemecku, vo Francúzsku alebo niekde inde. A ja si myslím, že aj to vytvára dosť problémov pre nadácie a podľa mňa nadácie v tejto situácii sú tiež veľmi dôležité a mohli by sme podporiť ich rozvoj. Kolega Marko Skuria. Teraz kolega Skuria. Ďakujem, pani predsednička. Chcel som poďakovať pani komisárke Samozrejme, všetci si želáme, aby e, Európsky rok dobrovoľníkov prebehol veľmi dobre. Ďakujeme aj za to, ako ste predstavili vašu stratégiu komunikácie. Hovorili ste o naplánovaných iniciatívach a aktivitách. A Páči sa mi, že komisia chce byť naozaj prítomná v 27 e, krajinách a naozaj hovoriť o tých rôznych aktivitách, pretože, ako povedala pani komisárka, je naozaj veľmi dôležité komunikovať s občanmi, s podnikmi, s organizáciami na miestnej úrovni. A chcel som sa teda spýtať pani komisárky Redingovej, keďže sa zrušil program financovania pre vytvorenie e, e, európskej televíznej siete Chýba tam, samozrejme, chronicky chýbajú financie a potom sa tam aj hovorí, že e, preferujeme ísť iným smerom v tejto oblasti, ale e, zapojených do toho bolo veľmi veľa firiem, ktoré začali už e, pracovať týmto smerom a my vieme, že je veľmi dôležité komunikovať o Európe s občanmi. Takže chcel by som sa spýtať, aká je tá alternatívna cesta, ktorou sa chcela komisia vybrať v súvislosti teraz s týmto konkrétnym rozhodnutím. Pani Veržia. Oui, merci, madame la présidente. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárke za to, že je tu dnes medzi nami. Pre mňa otázka občianstva je rozhodujúca. Je to prierezová téma, ktorá zároveň aj ukazuje, aké ťažkosti má Európsky parlament, keď sa chce tejto otázky zmocniť, tak povediac. Je to tiež rozhodujúca otázka, keď chceme, keď keď chceme, aby sa európsky občania skutočne zaujímali o európsku politiku a máte pravdu, keď hovoríte príliš veľa informácií, to sú zlé informácie a jeden z problémov, ktorým sa stretávame a ja som prekvapená, že keď európsky občania s nami diskutujú, tak hovoria, že áno, pre nich sú informácie nepriateľné alebo nevedia, neprístupné a nevedia, kde tie informácie hľadať, pretože je toľko tých miest, že nakoniec tie informácie neprichádzajú k tomu cieľu, k obyvateľovi a samozrejme ani im nerozumejú a majú ten pocit, že rozhodnutia Bruselu na nich padajú bez toho, že by brali do úvahy ich názory. E, druhý bod, na ktorý by som rada upozornila. Myslím, že sa musíme nejak zobudiť alebo dostať z takej európskej bubliny, um, diskusia, ktorá prebehla v informačných centrách Európskeho parlamentu a informačných kanceláriách Európskeho parlamentu, ktoré fungujú v Európe. Aj oni majú problémy viesť diskusiu ktorá by bola zaujímavá, ktorá by sa venovala tej európskej otázke. A máme tu skutočnú otázku, ako zmobilizovať obyvateľov a ako v teréne postupovať. Pán Korea hovoril napríklad o televízii, ja myslím aj na miestne rozhlasové stanice, s nimi by sme mali viacej spolupracovať. Ďalší príklad, tak ako povedal pán Korea, sieť participatívnych eh, mass médií, ktoré priamo spolupracujú s občanmi a ktoré sa vytvárajú v EÚ a ktoré požiadali o subvenciu z EÚ, ale nedostali ju a to je škoda podľa mňa, pretože všetky tieto otázky e, sú dôležité a nemajú žiadnu líniu v tých európskych programoch a len sa tak spomínajú tu a tam v rôznych politikách a potom nie sú spracované a to je škoda. Nepočujeme pani rečničku zrazu. Tiež ma prekvapila jedna veta. Neviem vám povedať, kde som si to prečítala, v akom dokumente, ale že európsky občania si musia uvedomiť svoje európske občianstvo. Ak sa budeme na túto otázku pozerať takto, tak pozeráme na to naopak. Keď vysvetľujeme európskym občanom v teréne situáciu alebo ako sa môžu zaujímať o tieto otázky, tak sú zaujímavé ich reakcie. Ale oni majú pocit, že Brusel alebo technokrati v Bruseli príjmajú rozhodnutia a oni nemajú ani žiadnu informáciu vopred, ani ich neberú do úvahy a Európsky parlament v konečnom dôsledku na veľa neslúži a to sú všetko tieto otázky, na ktorých musíme pracovať, musíme vybudovať také európske občianstvo, ktoré musí z hora nadol, ktoré bude brať do úvahy občanov, ale aj to občianstvo z dola nahor. Keď urobíme aspoň malý krok vpred v tomto smere, dúfam, že Naši občania určite nie sú hlúpi, uvedomia si to, že je to pozitívne. Je to niečo veľmi dôležité, aby sme tú diskusiu rozprúdili. A pokiaľ ide o tie nadácie, ja vyzývam kolegov, ale aj ostatných, aby podpísali deklaráciu 84, ktorá žiada štatút pre e, celé sociálne rodiny a pre nadácie a Európske asociácie. Ďakujem za pozornosť. So, Dobre, teraz dostane slovo ešte jeden človek a potom môže pani Reding eh, zodpovedať otázky. Kolega Ivan. No ďakujem, ja by som chcel len upozorniť na istý rozdiel medzi korektnou komunikáciou a účinnou komunikáciou. My môžeme písať eh, zmluvy o tom, ako komunikovať a som si istý, že na komisii alebo v členských štátoch nájdeme odborníkov na to, ako komunikovať nejakým korektným alebo správnym spôsobom činnosť Európskej únie občanom, ale tieto dohody a zmluvy budú pravdepodobne, veľmi pravdepodobne nudné. Efektívna komunikácia je v prvom rade účinná komunikácia. No a my potrebujeme, aby naša práca bola pre občanov zaujímavá. Minulý rok boli v Bruseli mnohí novinári, ktorí um, sa zaujímali o národné, medzinárodné a lokálne otázky. Pán Lokegaard, Fisa za Petra e, Kamenvert. My sme sa s nimi stretli, hovorili sme o mnohých veciach, no a na záver nám veľmi otvorene e, povedali, že ak by mali napísať článok o tom, čo sa v Bruseli stalo, tak by to nedokázali. Oni pokladali našu prácu za zaujímavú, ale len pre zasvetencov. No a pre lajkov boli tie témy nezaujímavé. Celý systém rôznych postupov nie je vôbec jasný. Ľudia nevedia, alebo nerozoznávajú medzi národnými parlamentami, Európskym parlamentom, Radou a komisiou. Takže ak chceme získať podporu európskych občanov, musíme byť pre nich, alebo musíme ich niečím zaujať, musíme byť eh, kreatívni a vieme, že článok o Európskej únii si niekto prečíta len, keď bude zaujímavý. Ak niekto chce niekto informácie o EÚ, tak potrebuje zaujímavé informácie. No preto aj naša činnosť musí byť zaujímavejšia. Ďakujem, zabudla som, pani Šake sa už úplne na začiatku hlásila. Mohli by ste sa potom vyjadriť v tom druhom kole? Ďakujem pekne. Takže teraz už pani Redingová. Boris. Ak e, približne chápem e, e, to, čo povedalo tých 5 rečníkov, tak je tu relatívne veľká zhoda medzi rečníkmi a komisiou. Nepomôže, ak s veľkými inštitucionálnymi a teoretickými otázkami e, sa budeme snažiť zaujať. E, novinári akceptujú tých, e, ktorí, teda, ktorí by niečo naozaj zaujímavé im povedali a musí to byť priamo prepojené so životom občanov. A toto presne je dôvod, prečo som predstavila v mojom úvodnom prejave spôsob, ako sa z tohto dostať pretože my tu potrebujeme mať naozaj tie úplne konkrétne prvky, aby sme mohli občanov, občanom vysvetliť, čo pre nich Európa robí. Ja vám tento príklad e, dávam nie preto, e, že som ho urobila ja, ale pretože e, všetci ste prešli volebnou kampaňou. Dôležitou témou v poslednom období bol roaming. To bolo niečo, čo mu občania rozumeli, pretože ich e, sa to priamo v ich každodennom živote týkalo. A presne toto musíme e, spolu e, vlastne komunikovať v tých našich krokoch, čo sa nedá urobiť na národnej úrovni na to, aby sa vlastne vyriešila nejaká cezhraničná úloha, E, to je témou európskou. Môže ísť napríklad o takú otázku, že chcete zobrať e, svoje auto so sebou, e, keď sa presťahujete do inej krajiny. Nechcete platiť dvakrát dane, byť zaťažený rôznymi administratívnymi nákladmi. Takže prečo by sme to nemohli urobiť jednoducho? V roku 2013 môžeme povedať, takýmto spôsobom sme zefektívnili váš život. Alebo turista, e, ktorý e, vlastne e, bude sa zúčastní dopravnej nehody v inej krajine, je zastavený policiou, nevie, čo sa deje. Nuž dlho vlastne zmeníme práva osôb, ktoré vlastne sú zastavené policiou, sú zadržané tak aby bol e, vlastne súbor minimálnych práv platných vo všetkých členských štátoch, e, ktoré teda e, títo ľudia automaticky majú. Je potrebné, aby dostali informácie o tom, čo sa s nimi deje, z čoho sú obvinení, aby tieto informácie dostali k, v ich rodnom jazyku. Takže toto všetko, na tom sa pracuje. A Mohla by som vám uviezť veľmi veľa podobných príkladov. Myslím si, že máte e, tento informačný e, e, leták. Ehm, každý, každý z nich obsahuje viacero právnych rozhodnutí, na ktorých pracujeme a chceme ich dokončiť v budúcich mesiacoch a, a rokoch. Takže to, čo dúfame, že budeme mať v roku 2013, mnohé z týchto konkrétnych, veľmi konkrétnych problémov ktoré sú prepojené s každodenným životom občanov, e, budú vyriešené. Uvediem vám príklad z posledných mesiacov. Jeden z prvkov, ktoré veľmi často národná, regionálna, miestna tlač spomínala, tu išlo o otázku rozvodov e, e, občanov pochádzajúcich z rôznych e, štátov, takže medzinárodné manželstva. Niekto z Francúzska sa ožení s niekým z Polska, žijú v Belgicku a ako teda ukončia manželstvo. Takže veľmi konkrétne príklady, ako budeme riešiť tento problém, teda nie ten problém, že sa chcú rozviesť, ale ak e, sa e, teda e, rozhodnú rozviesť, ako im zjednodušiť život. Alebo podobné prípady, pokiaľ ide o rodné listy a podobne. Takže ak sa pozriete do správy o občianstve, uvidíte, že E, sa tu takéto konkrétne veci spomínajú. Samozrejme, nie je to e, e, teda dosť, nie je to všetko, ale musíme ľuďom vysvetliť, že na tomto pracujeme, že, od, že na tom pracujeme, že majú tieto nové práva a že majú tieto nové práva, pretože existuje Európsky parlament, ktorý o týchto právach rozhodol. A toto presne by som si želala. Tí všetci z vás, ktorí uh, vlastne e, pôjdu e, prejdú tými európskymi voľbami v roku 2013, by mohli e, svojim občanom porozprávať o tom, čo robili v tých posledných rokoch v Európskom parlamente. Takže vyriešil som ten a ten a ten a ten problém pre vás, tak aby ste mali viac práv. Toto je cieľom Európskeho roka občianstva. A toto odpovedá na e, otázku, ktorú ste e, e, vlastne vy prebrali s tými rumunskými novinármi, pretože novinári na tej úrovni regionálnej tlače potrebujú niečo veľmi konkrétne čo by sa vzťahovalo na život občanov. Takže napríklad ja som dala podklady komisárom, keď idú do nejakých regiónov, aby nehovorili len o svojich témach, ale aby aj povedali, e, napríklad pozrite sa tu e, e, v susedstve tento nástroj profes, profesionálneho vzdelávania, táto škola, táto cesta a podobne boli spolufinancované Európskou úniou tu vo vašom susedstve. Takže naozaj musíme mm, lokalizovať. Ehm, inak to tých novinárov naozaj nebude zaujímať. Ja mám e, svoj cieľ. Od toho momentu, kedy som začala e, pracovať na e, tejto téme občianstvo, odkedy ju mám teda v mojom portfóliu, mám cieľ, aby sa mi darilo pozitívne, vlastne pozitívne titulky Eh, vlastne eh, vytvárať v novinách. Takže pozitívne titulky nie eh, proti Európe, ale za Európu. Napríklad v tých nemeckých novinách Bild je to možné. Je to možné vďaka malým projektom, ktoré by nám pomohli pomôcť vysvetliť novinárom v zahraničí aj občanom v zahraničí, o čom je EU. To sú teda eh, ale správy, ktoré musia vlastne eh, tvorcovia politiky novinárom eh, ponúknuť. Takže vy potom ako politici musíte ísť aktívne za občanmi a vysvetľovať im, o čom ste rozhodovali predtým. A o tomto sú spoločné informácie, informačné centra. Tu, sú, tu je ich úloha veľmi dôležitá. v budúcich mesiacoch a rokoch by ich eh, malo byť eh, viac, eh, pretože tie z nich, ktoré fungujú veľmi dobre a komisia s parlamentom vyvíjajú spoločné iniciatívy, tak tam je to naozaj veľmi atraktívne a umožňuje to ľuďom dať nejakú konkrétnu tvár, aby ľudia mohli s nejakou politikou si spojiť konkrétnu tvár, pokiaľ ide o niečo, o čom sa rozhodlo v Európe. A myslím si, že som teraz aspoň z časti odpovedala už na otázku pána Lukegáta. S takýmto prístupom je, povedala by som, eh, neužitočné, aby sme vytvárali nejakú veľkú stratégiu. Pretože takúto stratégiu môžeme vyjadriť v jednej eh, vete. Vlastne ísť von, snažiť sa, eh, sa stretnúť s občanmi a vlastne vysvetľovať im to, čo sa deje na európskej úrovni. Na toto potrebujeme e, nie stratégiu, ale nástroje. Jednoducho potrebujeme pár nástroje, ktoré by fungovali. Jedným z takýchto nástrojov, máte úplnú pravdu, je, e, sú nové médiá, sociálne siete a ja s vami úplne súhlasím, my ich dostatočne nevyužívame. Mali by sme spoločne premýšľať, ako by sme mohli posilniť e, ich používanie ja by som si nikdy nebola pomyslela, že budem na Twitteri, ale videla som tých všetkých tých mladých ľudí v mojom kabinete, videla som, že sú všetci na Twitteri. Takže naozaj eh, musíme eh, vlastne využiť aj tieto nové médiá a mali by sme takisto aj eh, ponúkať tieto informácie novinárom, ktorí mm, tieto médiá používajú. Každý rok tisíce novinárov ktorí prichádzajú na e, školenie o tom, ako funguje Európska e, únia, e, sa dajú vlastne využiť. Toto je niečo, kde by sme im veľmi objektívne vlastne mohli vysvetliť, ako fungujú európske inštitúcie. Takže tisíce novinárov prichádzajú zo všetkých kútov na tieto školenia vy robíte takisto to isté. Mimochodom, mnohí novinári neprichádzajú len na komisiu, ale prichádzajú aj do parlamentu počas týchto školení a takisto aj na výbor regionov. Ja si myslím, že dostatočne nepracujeme s výborom regionov. Som presvedčená, že starostovia a e, takisto e, e, predsedovia veľkých regiónov sú veľmi dôležité osoby na to, aby sa toto posolstvo efektívne dalo vysielať, na to, aby sme vlastne vonkajš, s vonkajším svetom mohli dobre komunikovať. A pán Fizas, áno, občianstvo teda má veľa vlastne rôznych oblastí a môj kolega zodpovedný za kultúru eh, určite eh, sa bude eh, zaoberať aj projektom, s ktorým som začala približne pred desiatimi rokmi. Týka sa mobility umelcov. Túto tému môžeme vyriešiť iba keď vyriešime problematiku všeobecnej mobility občanov. A aj keď máme voľný pohyb občanov, je veľmi veľa bariér ktoré tu ešte stále ostávajú. Mnohé z týchto e, bariev sú administratívnej povahy, e, nie nutne právnej, ale nikto e, členské štáty nenúti, aby ich odbúrali. Preto je dôležité, aby sme to spísali, aby sme si vytvorili katalóg všetkých týchto bariér, ktoré nespravodlivo bránia právnikom, umelcom, občanom, turistom, e, študentom, aby sa s nimi zaobchádzalo tak, ako sa má, keď e, vycestujú do inej krajiny. A ide o bariéry e, týkajúce sa každodenného života nie sú tie veľké témy. Je to veľmi veľa malých tém a ja vám uh, uh, poviem, občania rozumejú oveľa lepšie týmto maličkým témam tom momente, keď e, im predstavíme nejaké e, konkrétne dobré riešenie. A tento e, rok je rok dobrovoľníckej činnosti a je veľmi dôležitý, pretože tu nám ide o ľudí, ktorí sa zasadzujú, ktorí chcú pomôcť, niečo urobiť a e, oni sa stretávajú tiež e, s veľkým počtom bariér, pretože jedna e, téma, ktorou sa tiež chceme zaoberať počas tohto roka dobrovoľníckej činnosti, je cezhraničná dobrovoľnícka činnosť. A prečo nefunguje? Kvôli týmto bariéram. Takže toto je tiež problém, ktorý by sme mali vyriešiť, ktorý máme vlastne na našom zozname veci na riešenie. A potom tá otázka týkajúca sa televíznych e, sietí. Máme, máme e, tu e, sieť rády, malých, miestných rozhlasových staníc, univerzitných z časti veľmi dobre funguje, nie je tam veľmi veľká administratívna záťaž spojená s fungovaním tejto siete. A na základe tohto systému, ktorý dobre funguje, zaznel návrh, aby eh, sa vypracovala takáto sieť aj pre eh, televízie. A teraz už prechádzam aj k otázke eh, dotácií, lebo sú to prepojené témy. Veľmi vážne sa zaoberám touto témou a videla som, že v e, tej rozpočtovej situácii, v akej sa momentálne nachádzame, tieto návrhy neboli veľmi e, nákladovo efektívne a myslela som si, že bolo oveľa lepšie, keby sme sa sústredili a rozšírili e, tie existujúce systémy a nástroje, než aby sme vytvárali dodatočné, ktoré by napokon neboli veľmi efektívne. Niekedy ako e, komisár musíte prijať rozhodnutie. Ja som veľmi luxemburská v tomto. My e, e, sa držíme dosť pri zemi. Funguje to, prináša to pridanú hodnotu, e, prináša to nejakú hodnotu za peniaze, ktoré do toho vkladáte. A to, e, čo tento návrh, ktorý bol na stole, ma jednoducho priviedol k, e, k rozhodnutiu, že je lepšie e, neísť týmto smerom. Tí, ktorí e, súťažili, ktorí pracovali na rozvoji tohto projektu, boli vyplatení za ich prácu. Takže nie je tomu tak, že by investovali okrem času a e, svojej energie a nádeji e, niečo stratili. Finančne boli teda e, ohodnotení za ich prácu, takže tam nie sú nejaké vlastne žiadosti v, te, v tomto smere o vyplatenie. Na dotácie. Máme veľa žiadostí o dotácie a takisto máme aj veľa žiadostí ktoré e, teda podľa tých našich prísnych e, pravidiel, e, ktorým jednoducho nemôžeme vyhovieť. Požiadala som môj tým, aby sa pozrel na všetky dotácie, ktoré poskytujeme. Je ich veľmi veľa. A veľmi často to nevedie k nejakej efektivite, táto mnohorakosť. A ja by som raz jedného dňa chcela prísť s reformou celého tohto systému e, dotácií, ktoré poskytujeme. A už teraz vám môžem povedať, že e, pár z vás mi bude písať e, listy, ale 100% z vás bude hovoriť, že by som sa mala zaoberať tým, aby sme naozaj dostali naozaj reálnu hodnotu za peniaze. Takže myslím, pani predsednička, že nás čakajú naozaj ešte zaujímavé diskusie na túto tému, ale možno ste pochopili, že ja chcem, aby táto vec naozaj fungovala. Na konci e, tohto obdobia chcem, aby keď pôjdeme k občanom a budeme im vysvetľovať, čo sme urobili, aby sme mali v rukách silné argumenty. A nebude to komisárka, e, ktorá e, vlastne bude takto komunikovať. Bude to parlament, všetci kandidáti, e, ktorí sa budú uchádzať o posty v budúcom volebnom období, budú potrebovať vo svojich rukách niečo konkrétne. Takže poďme na tom spoločne pracovať. Ďakujem. Teraz máme ešte 11 kolegov, ktorí sa hlásia o slovo prosím, e, nehovorte ani tak komentáre, skôr e, kladte otázky, lebo inak sa nám nepodarí skončiť. Musíme skončiť o piatej. Pani Šáke. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj vám, pani komisárka, za vašu účasť a vaše odpovede. Vy ste hovorili o mnohých veciach, ale ja by som zachcela niečo, niečo, ešte vyjadriť, a to je odborovanie bariér v informačných tokoch, čo je veľmi dôležité aj smerom z EÚ do ostatných častí sveta. Ešte stále existujú bariéry a to na digitálnych trhoch v Európe, čo je dôležité pre šírenie obsahov informácií. Vy ste hovorili o prílišnej záplave informáciami, ale myslím, že je e, rozdiel medzi informáciami a správami, Iné veci sú relevantné pre žurnalistov a iné veci sú relevantné pre občanov. Hovorili ste o potrebe šírenia signálu na tých najnižších úrovniach. No a rovnako ste hovorili, že rok 2013 bude rok občanov. To je úžasné, ale je to ako keby trošku smiešne, pretože my si myslíme, že každý deň by mal byť, každý rok mal byť rokom a dňom občanov, takže Dúfam, že občania majú každý deň pocit, že pre všetkým Európsky parlament im dáva veľký význam. No a čo sa týka médií a komunikácií, je dôležité uh, informovať, ale dôležitá je tiež transparentnosť. A média tiež môžu eh, kontrolovať našu činnosť eh, ako demokraticky zvolených zástupcov ľudu. Takže dôležité je tiež uznať úlohu kontrolnú úlohu médií no a čo sa týka informácií, správ, relevantnosti pre novinárov a občanov. Dôležité je vytvárať eh, viac eh, transparentnosti a osvety. A takže ja by som chcela vyzvať eh, za angažovanosť a zapájanie občanov pri šírení informácií, pretože oni by mali byť hlavnou cieľovou skupinou. No a ja by som vás chcela vyzvať, aby ste používali otvornejšie údaje, ktoré si môžu nájsť a vyhľadať všetci občania. Napríklad ja si nemyslím, že takovek si uvedomuje, aké cené sú informácie, ktoré máme tu s pomocou všetkých prekladateľov. Informácie o Európe sú veľmi dôležité, takže a to použil aj Facebook, aby poskytoval služby vo všetkých európskych jazykoch. Takže Chcela by som vás požiadať, aby ste sa zaoberali koncepciou otvorených údajov, voľne prístupných údajov a informácií. A americká vláda môže byť príkladom. Dobre, ďakujem pekne. Pani Trupel. No dobre, ďakujem pekne. Pani komisárka, ja by som sa rada vrátila dvom tézam, ktoré ste povedali hneď na začiatku politika vytvára príbeh a že teraz poskytujete informácie a podklady a pre nadchádzajúce voľby. Ja vidím tie rizika, o ktorých sa už hovorili, ja vidím tie rozdiely medzi tvorivosťou a inováciami a, a rok občana. Je tu riziko, že mnohí občania budú reagovať, takže je to len jeden rok, nič iné, takže ja tiež nie som veľmi spokojná s týmto nápadom. Vidím tam viacero rizik. A ďalej ste hovorili o tom, že by ste boli radi, ak by boli napríklad v nemeckých novinách Bild pozitívne titulky. Ale ako ste hovorili, tak politika vytvára tie príbehy. hovorilo sa o eurokríze a o rozdieli medzi Barosom, Sarkozym a Merkelovou. No, dôležité udalosti sa na predné strany novín, takže neviem, či vaša predstava je správna. No a ja nechápem tiež, to, čo ste hovorili o televíznych sieťach, pretože vy ste tvrdili, vy tvrdili že nie je tu dosť prostriedkov, alebo nie to sú efektívne využívané. Nám je však jasné, že treba sa angažovať na lokálnej úrovni. Na druhej strane bez televízie a televízia sa čoraz viac šíri na internete, nedokážeme osloviť veľa občanov, pretože ich potrebujeme medzi našou lokálnou činnosťou a správami masovo-komunikačných prostriedkov. Takže preto neviem a nie som si istá, že vaše plány sú také skvelé. Pani Badia. Ďakujem, pani komisárka, za to, že ste tu dnes medzi nami a že ste nám všetky tieto veci vysvetlili. A ja by som bola rada, keby ste k nám chodili častejšie. Počas minulého mandátu ste tu boli častejšie, ale predpokladám, že vaše portfólium je veľmi rozsiahle a musíte plniť svoje povinnosti. a takmer zdieľam všetky vaše názory a rovnako zdieľam aj názory predrečníkov, takže nebudem zbytočne zdržiavať a mám len jednu otázku. Všetky tieto vaše návrhy, myšlienky, ktoré, ako som už povedala, zdieľam, tak máte aj podporu členských štátov, pretože vy to viete lepšie ako ja, že členské štáty a vlády týchto štátov sú Eh, šikovní, keď si pripisujú eh, všetky úspechy, ale všetky neúspechy sa pripisuje Bruselu a preto potrebujeme ich podporu. Ďakujem pekne. Pani Hannibal. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka, za vaše vystúpenie a vysvetlenia. A gratulujem k tejto komplexnej správe. Ja by som chcel nadviazať na to, čo sa tu hovorilo o rozdieloch medzi správami a informáciami. Myslíme, že táto správa je veľmi dôležitá a dobrá, čo sa týka informovania, ale chýbajú tu nejaké novinky alebo správy. Ja si nemyslím, že tie veci, o ktorých ste hovorili na lokálnej úrovni, budú fungovať. Nejaký náhradný profil eh, európskych otázko, otázok. A preto potrebujeme nejakú víziu a stratégiu, tak ako hovorí pán Lokegaard. Ako to urobiť? Ako hľadať nejaké zaujímavé, zaujímavé informácie pre národné médiá, pretože ak chceme zlepšiť vnímanie EÚ v členských štátoch, no a ja som z Veľkej Británie, takže viem, ako negatívne niektoré štáty vnímajú Európsku úniu. Myslím, že tak to musíme urobiť. Treba treba poskytovať zaujímavé informácie, zaujímavé veci, tak ako povedal pán Ivan. To je dôležité, takže ja by som bola rada, rada by som vás požiadala o víziu, je ďalší rozvoj, no ďalšie veci, odporúčanie súhlasím a s tvrdením, že treba robiť veci na regionálnej úrovni a mňa by zaujímalo, či by sa nedal či by sa nedal koordinovať výbor regionov, lokálny poslanci, Ehm, poslanci regionálnych zastupiteľstiev s Európskym parlamentom. Ja myslím, že výmena, výmena podnetov, myšlienok s regiónmi bola veľmi dôležitá. Napríklad dianie v Londýne sa odlišuje od diania na mnohých ďalších miestach Európy. No a nové médiá. Myslím, že robíme pokroky, ale možno je to individuálna povinnosť a zlepšovať používanie Twitteru a iných sociálnych sietí. No a ďalšia vec, to sú občania. Ak hovoríte pritom o občanoch, tak ich to okamžite pre, prestane zaujímať, pretože to nie je slovo, ktoré by sme používali. No, tuto znie dobre, ale ak vo Veľkej Británii sa začne hovoriť o európskych občanoch, tak v podstate prehráte ešte predtým, než začne bitka. No a toto sú veci, na ktoré sa treba sústrediť. Dobre, pán Mendes, nech sa páči, ďakujem pekne, pani predsednička. Pani komisárka, ďakujem pekne za vaše oznámenie a za váš akčný program. Súhlasím s jeho obsahom, ale chýba mi tam pár vecí, pretože si myslím, že úroveň vášho prístupu je pre ľudí, ktorí sa už zaujímajú o Európu, ale 80% Európanov EÚ momentálne nezaujíma. Ja by som sa chcel spýtať teda, ako organizovať podujatia, tak eh, aby Európania boli hrdí na Európu. Ja som bol na Ryder Cup a 60 tisíc Britov podporilo Európu a všetci boli hrdí na to, že Európa zvíťazila. Je to futbal, je to šport, ale možno by sme sa mohli zamyslieť nad súťažmi, ako napríklad nejaká pesničková súťaž 27 členských krajín EÚ s finálom, a finále by sa uskutočnilo v Bruseli. A to je vec, na ktorú ľudia môžu byť hrdí. A ak budú hrdí na to, že sú Európania, tak budú hrdí na to, že sú buď Luxemburčania, Španieli alebo Nemci. No a ak prebudíme v nich tú hrdosť, a tak potom aj novinári a média budú prezentovať o tom, čo potrebujú pre ako legálnu bázu Myslíte, že to je možné? Ďakujem pekne, pán Boris. Ďakujem. Ja si myslím, že rok 2012 bude jednou veľkou oslavou, slávnosťou Európe v Polsku, v Ukrajine. V Ukrajine, myslím, bude aj Európske majstrovstva eh, vo futbale, no ale dobre, seriózne. Potrebujeme nový prístup, nové informácie o aktivitách Európskej únie, desiatky, stovky aktivít, ktoré spúšťa aj parlament, aj rada. Má možno takú provokačnú otázku dnes. Máme veľa iniciatív, iniciatív pre občanov, ale takmer 70 európskeho práva vyplýva z európskej legislatívy. Väčšina členských štátov má verejné mass media, oni musia informovať o tom, čo sa deje v živote krajiny, na politickej, kultúrnej úrovni a tak ďalej. Otázka je, nebolo by lepšie koordinovať naše aktivity, aby verejné masmedia členských štátov tiež mali povinnosť informovať o iniciatívach, o konkrétnych iniciatívach, ktorými začína Brusel. Všetky tie iniciatívy, informácie o týchto rozhodnutiach a informovať o nich. Dnes členské štáty e, preberajú predovšetkým negatívne informácie o tom, čo sa deje v Bruseli – a to platí aj pre verejné, aj pre súkromné mass media. A nemali by sme teda tým verejným mass mediám dať takúto misiu, úlohu, že by mali mať povinnosť informovať o všetkých tých otázkach, o ktorých ste vy správne hovorili, že to je tá pridaná hodnota EÚ a takto by e, informovali správne európskych občanov. Ďakujem pekne. No dobre, ďakujem pekne. Je veľmi zaujímavé, ako hovoríme o slobode médií a o správach. Myslím, že pani Reding je veľmi dôležité, aby prístup, ktorý ste načetli v vašich dokumentoch, aby sme sa postarali o to, aby naša práca ehm, oslovovala občanov. Generácia, ktorá nezažíva ehm, rozdelenú teda mladých ľudí je a samozrejme ľudia snepa, mladí ľudia si nepamätajú rozdelenú Európu. No a je dôležité, aby sme v rámci našich informačných stratégií postupovali oveľa štrukturovanejšie ako doteraz. Máme tu záplavu informácií a bežný občan sa s tým nedokáže vyrovnať. Každý komisár, každé generálne riaditeľstvo, každý, a každé oddelenie parlamentu Existuje jednoducho, existujú stovky tisíc informácií, každá z nich má svoj význam, ale do jednotného konceptu sa vkladá veľmi ťažko. Čo sa týka účinnosti, v rámci tej, tej, tej, tej záplavy informácií je pre mňa otázna a, a ja by som sa chcela spýtať, či ste sa zamýšľali nad nejakým kreatívnym prístupom k tejto mase informácií a k tomu, čo je zaujímavé pre ktorú krajinu, pre ktorú vekovú skupinu, ako koncentrovanie hovoriť o istých otázkach s občanmi, s informačnými materiálmi, ktoré sú zacielenejšie na isté skupiny obyvateľstva, pretože v súčasnosti tá transparentnosť vedie k tomu, že veci sú už jednoducho neprehľadné a to spôsobuje občanom problémy keď ideme na stránku parlamentu alebo komisie, niečo nájsť je veľmi ťažké. Pre mňa je otázka, ako Európu spojiť s ľuďmi. Aké máme možnosti. Niekto to teraz hovoril, že treba sa ukazovať priamo v teréne. Keď sa pozriem na zasadnutie parlamentu, tak Pôsobiť v teréne sa dá ale veľmi ťažko. A to isté platí aj pre komisárov. Ako zaistiť ľuďom a umožniť ľuďom priamy konsledný pán Tavareš. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi na úvod povedať, že ja poviem pár odporúčaní, konkrétne jedno stanovisko a tri odporúčania. Na úvod by som chcel eh, rozlišovať, pani podpredsednička, medzi dvoma predstavami. Propaganda a občianstvo. Ja som si to vypočul, viacera na dobre propagandistické myšlienky, ale to Európsky parlament nemôže predsa zaujímať a to hlavne preto, že my sme veľmi zlou reklamnou agentúrou a keď sa Európa snaží sama seba propagovať, tak to znie falošne a ľudia, ľudia sa to nepáči. A my by sme sa mali zaujímať o občanstvo, to je úplne iná vec. Je to o tom, aby ľudia poznali svoje práva, ktoré poznajú len vtedy, keď ich poznajú. No a prvým, e, prvým príkazením demokratickej komunikácie je jednoduchosť. A čo bola, o čom bola americká re, re, revolúcia? Žiadne dane bez zastúpenia. A sloboda, rovnosť, bratstvo, to je zase francúzska revolúcia. 21. storočie, o čo to je? Nevieme, ja mám svoj názor, ale ak to nedokážeme povedať jednoducho, nikto tomu nebude veriť. E, áno, moje presvedčenie, budovať európsku demokraciu, nie nejaké združenie 27 demokracií. A teraz tri odporúčania. A nejaká charta práv. Máme chartu základných práv, to je jednoduchý a veľmi dobrý dokument, ale pre zbytok máme nariadenia a smernice, ktoré sú veľmi komplikované. Hovorili sme o tom v rámci ochrany údajov, preto to treba vybudovať ako príklad. Treba nejaké prikázania alebo príkazy pre ochranu údajov. Ako nebudú sa postupovať moje dáta, nebudú sa predávať. Ďalej, streamlining, eh, potvrdenie o ochrane súkromných údajov na sociálnych sieťach. A pretože tam sú tie zmluvy veľmi dlhé, nikto si ich nečíta. Ja som eh, preložil správ z vlastnej iniciatívy k tomu, alebo navrhujem ju. Odložili sme ju zatiaľ, no a to by sme mali urobiť s ICANS. Ak sa budú používať, tak ľudia uvidia o čom, o čom sú tie smluvy v priebehu 10 sekúnd a nie a za 2 hodiny. No a tretí príklad, to je viac pre nás. Ja vyzývam kolegov, aby išli na web stránku Open Congress, vytvárajú MVOčka a je tam sumár všetkých zákonov, ktoré sa príjmajú v americkom kongrese, keď funguje alebo nie. Neinvestujeme do Facebooku, do Twitteru alebo Second Life, pretože nám trvá jeden rok eh, nad tým rozmýšľať a rok eh, nad tým rok to realizujeme, ale potom to už neexistuje. Rozumšľame nad Second Life, ale ten už v podstate nikto nepoužíva, nepozná. No a Potrebujeme e, princípy, e, ktoré sa dajú napísať na jednu stranu papiera. Napríklad tie práva alebo základné práva, o tom hovorím, to vlastne poznáte. No a to je vlastne to, čo som chcel povedať. Mange tak, tak for svaret. Øh, jeg skal være ganske kort. Øh, Ďakujem za odpoveď. Veľmi stručne. Povedali ste áno? Áno, odpovedali ste áno. Teda, či by bolo možné mať e, tú rozšírenú verziu dokumentu a možno by sme mohli uvažovať o niečom, čo spomenul aj kolega, teda išlo by o nejaký dokument, ktorý by nás takto nejakým spôsobom reprezentoval. Ja si myslím, že spoluprácia a spolupráca s televíziou, e, že sa e, od toho upustilo, to je smutné. Ja síce chápem tie hospodárske a ekonomické dôvody, ale aj tak je to smutný nejde o to, aby sme vytvorili nejaké nové Euronews. E, to, čo bolo predtým navrhnuté, to bolo podľa mňa veľmi slubné, ale e, to, e, aký dôvod sa použil na zrušenie tohto projektu, myslím, nie je dostačujúci. Mali by sme to zrevidovať. Ako povedala jedna z kolegyň, e, televízia je jeden z vynikajúcich spôsobov, ako komunikovať. Je to naozaj škoda. Povedím. No, Tak, pani Reding. Transparentnosť. Sme najtransparentnejšou inštitúciou a kontinentom na svete. Máme e, tú možnosť pre novinárov, aby položili akúkoľvek e, otázku, ktorú len chcú, nie len tie otázky, s ktorými sa e, ráta my e, zverejňujeme takisto všetko, e, čo príjmame a e, to ešte aj v skrátenej verzii v, v forme rezume. Možno o tom neviete, ale je to tiež veľmi zaujímavé pre poslancov, ktorí by chceli pracovať na rozhodnutiach, ktoré sa prijali v e, úrade pre e, publikovanie, ktorý je v Luxembursku a ktorý publikuje všetky oficiálne dokumenty a rozhodnutia. Tento úrad takisto e, vlastne vydáva skrátené rezume všetkých rozhodnutí, ktoré príjmame. Vydáva to teda pre občanov, takže nemusíme si tieto veci vymýšľať. Tie naozaj existujú. Otázkou je, kto e, vlastne má k ním e, prístup, e, kto sa k ním ako ľahko dostane. A preto tu chceme vytvoriť toto jednotné kontaktné miesto, kde by občan mohol ísť a na jednom mieste dostať odpoveď na akúkoľvek otázku. Toto všetko totiž to existuje, ale musíte byť odborníkom, aby ste vedeli, kde to hľadať A aby ste to získali. Takže zjednodušenie prístupu, to je to, čo je dôležité. Ten obsah, ten už tu je. A je toho viac, než e, dokážete e, stráviť, spracovať. A zainteresovanie občanov do všetkých týchto diskusí môžem vám e, spomenúť veľmi veľa skúseností v rámci teda európskych verejných priestorov, kde teda komisia a parlament spolupracujú a vedie sa tam veľmi veľa diskusí v mestách, v regiónoch, s občanmi, v rámci týchto priestorov, ale v takýchto typoch e, diskusí e, sa, e, tam, tam prichádzajú len tí, ktorí naozaj sú dobre informovaní o Európe. Tí ostatní neprichádzajú. A preto som spomenula tieto bulvárne nemecké noviny, Bildzeitung, mohla som spomenúť stovky takýchto bulvárnych novín. Tie sú veľmi dôležité. Tých by sme mali sa snažiť dosiahnuť, pretože v tej populárnej tlači nájdete iba negatívne Eh, titulky. Takže my potrebujeme mať aj tie pozitívne. Podarilo sa mi dostať dve takéto pozitívne správy na prvú eh, stranu eh, týchto bulvárnych novín v roku 2010. Jeden, jeden, jedna téma sa týkala práv a druhá práva, vlastne rozhodného práva v prípade medzinárodných rozvodov toto sa dostalo naozaj na prvú stranu, pretože to boli témy, ktorým občania dobre rozumejú. V prípade práv e, tu sa zaoberáme americkou e, políciou, e, Miranda, toto varovanie. A teraz už tu máme Redingovej varovanie. Takže to je niečo, čo vlastne má, s čím majú občania priamy e, styk, priamy kontakt. To je naozaj niečo, čo by sme sa všetci mali e, snažiť e, viac v našej práci komunikovať. A či to bude dôveryhodné alebo nie, to nie je, nie je na mne, aby som to posúdila. Napokon to bude na voličoch, aby o tom e, rozhodli. A e, teda e, pôjde aj o také otázky, či voliči budú vedieť, o čom budú voliť. A toto je naša zodpovednosť, ktorá vstupuje do hry a vlastne tými diskusiami o Európe sa nám toto nepodarí do, docieliť. Je mi ľúto a vy to viete veľmi dobre. Docielime to týmito eh, právami Miranda a otázkami, eh, ktoré sú eh, tomu podobné. A potom už vlastne občania rozhodnú o tom, či je to presvedčivé alebo nie. Či Európsky rok občianstva má význam alebo nie je. Nemá. To bude aj po vašich rukách, pretože v marci dostanete moje návrhy a ak e, sa rozhodnete, že nie sú účinné, tak jednoducho budete hlasovať e, proti ním. Ja e, vlastne tieto návrhy pripravujem, vy ste tí, ktorí o nich rozhodujú. Vy by ste to pravdepodobne urobili lepšie, než ja ako to navrhnem so všetkými myšlienkami, ktoré ponúkate. Um, ak si budete teda myslieť, že je to absolútny nonsens, tak budete hlasovať proti tomuto návrhu. Uh, a e, teda e, on nebude podporený. Takže ja to vidím ako návrh. Všetky tie rôzne prvky ehm, týkajúce sa roku 2013, e, mnohé z nich sme vlastne pracovali už v roku 2010 a vy ste ich podporili. Napríklad právo na preklad, ak ste v zahraničí zadržaní policiou, ak ste na nejakej policiálnej stanici. Takže za toto ste už hlasovali to sú prvky, e, ktoré musíme e, predostrieť. A áno, musíme e, to robiť spoločne s členskými štátmi a áno, aspoň teda niektoré členské štáty pracujú veľmi dobre v tejto oblasti. Ja myslím, že som vám už pár príkladov dobrých postupov uviedla. Malta, Taliansko, Fínsko, Švédsko, Estonsko, Portugalsko, Belgicko, Lotyšsko a tak ďalej. Veľmi konkrétne projekty ktoré e, tieto krajiny urobili, napríklad v Slovensku európske, e, Európsky informačný vlak alebo v Slovinsku e, Európsky filmový týždeň alebo v Rakúsku komunálna rada zaoberajúca sa európskymi otázkami. Takže je tu veľmi veľa pozitívnych skúseností o, o veciach, ktoré sa udiali v členských štátoch. Takže bol, mal, bolo by dobre, keby sa takéto dobré skúsenosti aj skopirovali v iných členských štátoch. Ak niečo niekde fungovalo, aby sa to zopakovalo aj inde. Musíme koordinovať miestne stratégie v, v e, regiónoch. Áno. A to musíme robiť spoločne s výborom regiónov. Veľmi často na nich zabúdame. E, sú naozaj plní dobrej vôle, sú to skutoční komunikátori lebo e, prichádzajú z regiónov, boli e, na tejto úrovni e, zvolení. Takže poďme s nimi viac spolupracovať. Medziinštitucionálna pracovná skupina, tam s nami vlastne sedia za jedným stolom a sú plní energie a myšlienok. A na našom budúcom stretnutí E, sa budeme zabrať koordinovaným programom, e, ktorý by e, umožnil, že budú s nami spolupracovať, pokiaľ ide o všetky tieto myšlienky, ktoré chceme predkladať pred občanov. Nepoznám nejaké iné slovo pre občanov v, vo Veľkej Británii, teda v angličtine vy mi neskôr možno pomôžete. Uh, aký pojem by sme mohli e, zvoliť, pretože niekedy ide naozaj o jazykové ťažkosti. Moja angličtina nie je až taká dobrá, ale spolu sa nám to určite podarí. E, súhlasím s tým, že 80 našich občanov e, ich nezaujíma Európa a preto mm, im nemôžeme hovoriť o Európe. Mali by sme im rozprávať o nich samých, o problémoch, s ktorými sa oni stretávajú a že je to teda škandál a že sme tento ich problém vyriešili. Takýmto spôsobom by e, sme mohli e, vlastne dosiahnuť veľkú väčšinu, zasiahnuť veľkú väčšinu občanov. Ale samozrejme nemali by sme zabúdať na to, že tu máme aj tých 20 tých, ktorým musíme vysvetľovať veci um, presnejšie, konkrétnejšie. Šport je vždy veľmi e, dobrým vektorom. Máme Eurovision, e, túto e, súťaž. Mohli by sme toho urobiť oveľa viac s Európskou filmovou cenou. Áno, áno, hovorí pani predsednička, chcela som to práve spomenúť. Eurovision je bláznivá myšlienka, ale filmová cena je dobrá. Áno, e, filmová cena, e, tu by sme tiež mohli e, trošku na tú miestnu úroveň preniesť. Ak potrebujete pomoc, pani predsednička, v tejto oblasti, hovorí pani komisárka, moja stará láska k filme nikdy nezomrie, aj keď už nie som priamo zodpovedná v tejto oblasti. Ja nie som za propagandu ani za reklamné nástroje. Ale som za objektívne informácie o tom, čo robíme. Spôsob, akým vy ako jednotliví politici tieto e, ciele e, budete alebo tieto informácie budete e, prezentovať, či z nich urobíte niečo neobjektívne, tak to je politika. Ale ja v tejto oblasti nechcem robiť politiku. Ja chcem poskytovať objektívne informácie pre tých, ktoré ich, ktorí ich môžu, môžu šíriť a môžu ich e, ďalej používať. A potom e, tá televízna sieť, tu, zaznelo, tu zazneli dve otázky. Po skutočnej analýze e, nákladov a prínosov, po veľmi objektívnej analýze, som dospela k záveru, že bude zodpovednejšie Eh, keďže máme naozaj eh, málo prostriedkov eh, daňových poplatníkov z Európy k dispozícii, aby sme nepokračovali ďalej v tejto oblasti. To je rozhodnutie, ktoré som prijala. A ľudia, ktorí na tomto pracujú, boli oficiálne o tomto rozhodnutí poinformovaní. Dobre, Teraz nemôžeme byť všetci spokojní, ale sme vďační za to, že sme mali túto možnosť vymeniť si názory s pani komisárkou. Robíme dobré veci, musíme o tom rozprávať. To nie je propaganda, to je potrebné na to, aby občania vedeli, prečo nás zvolili. To nemusia vždy vedieť. Takže myslím, že máme vlastne rovnaký prístup a budeme sa snažiť v budúcich týždňoch a mesiacoch a rokoch E, sa snažiť priblížiť e, občanov k nám a vy spolu s nami, e, s radou, s výborom regiónov sme vlastne zainteresovaní do medziinstitucionálnej komunikačnej stratégie, takže všetci môžeme združovať naše myšlienky na tomto fóre a keď budú združené, podarí sa nám ich lepšie odkomunikovať občanom. Takže ešte raz ďakujem, už toho veľa spolu robíme E, možno ešte viac myšlienok by sa dalo pretaviť, keby ste e, na svoju stranu získali aj ranu, radu, pardon, e, keby vlastne rada bola vždy na vašej strane a nehovorila, že oni sú tí najlepší, tak by sme toho dosiahli viac. Musíme sa všetci cítiť Európanmi, aj národní politici, pretože ide aj o budúcnosť ich detí a občanov. Tá otázka tej televízie, tu si asi nezodpovedali pravdepodobne k uspokojeniu pani Trupel a pána Lokegarda, ale Eh, môžeme sa snáď tešiť na nejakú novú modalitu v priebehu budúcich rokov. Možno nájdete nejakú novú myšlienku, ktorá by uspokojila to, o čo išlo týmto dámam a pánom. Keď to v oblasti eh, rozhlasu funguje, možno by sme to v oblasti internetu mohli eh, vykonať. Pani Šáke, pán Dokegár tu vždy sedia so svojimi laptopmi, takže možno oni predostrejú, predostrú nejaký nový návrh a e, pomôžu tým pani Redingovej v jej práci. Takže ďakujem pekne a teraz budeme pokračovať s ďalším bodom. Takže teraz už e, tu máme e, správu kolegu Ivana, ktorý chce povedať niečo na tému výboru ŠUR ktorý sa bude zaoberať e, vlastne trvalou udržateľnosťou a rozpočtovými prostriedkami po roku 2013. Nech sa páči, pán Ivan, máte slovo. De... Foarte important de spus încă de la început că... V prvom rade, pani e, predsednička, je dôležité povedať, že tento výbor, výbor ŠUR, bude fungovať iba do leta v lete Európsky parlament bude musieť vypracovať eh, správu týkajúcu sa eh, eh, viacročného finančného rámca. Je veľa tém, o ktorých sa tu dá rozprávať. Horizontálne otázky, vertikálne otázky, niektoré z nich sa týkajú rúblasti, iné sú špecifickejšie. Začnem s tými horizontálnymi otázkami, ku ktorým by sme tiež mali vyjadriť náš názor prvom rade hovoríme v e, oblasti výboru ŠOR o flexibilite budúceho e, viacročného finančného rámca. A je to veľmi trnistá téma, pretože na jednej strane si všetci želáme oveľa flexibilnejší e, finančný rámec, pretože všetci poznáme tie ťažkosti, ktoré sme mali tento rok s európskym rozpočtom, pretože Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a dala nové kompetencie Európskej únie bez toho, aby teda e, z finančného pohľadu umožnila väčšiu prúžnosť a tá, tento nedostatok prúžnosti e, znemožnil presunutie z jednej kapitoly do druhej a čo by nám teda bolo, e, pomohlo. Takže je tu veľa vecí, ktoré by sme mali robiť, ktoré, ktoré chceme robiť, ale nie sú na to prostriedky, pretože aktuálny finančný rámec nám to neumožňuje. Takže máme tu dve možnosti. Diskutujeme o dvoch možnostiach. Je tu návrh Máte tú štruktúru e, e, troch veľmi obsiahlých e, kapitol. Ak budete mať veľké kapitoly, tak bude jednoduchšie presúvať v ich rámci prostriedky. Takto sa zabezpečí flexibilita. Alebo druhá možnosť by bola vlastne model nového finančného rámca formovať okolo teda agendy 2020 Ehm, takže tri veľké kapitoly, štyri podkapitoly. Ale toto by predstavovalo menšiu flexibilitu a v budúcnosti by sme sa mohli stretnúť s podobnou situáciou a typom problémov, aké máme teraz. Ďalšia dôležitá diskusia sa týka dĺžky ehm, budúceho viacročného finančného rámca. Sú kolegovia, ktorí navrhujú, že budúci e, rámec by mal trvať 5 rokov, mal by sa prelínať s e, mandátom komisie aj e, parlamentu Ehm, myšlienka taká, že je oveľa demokratickejšie, že môžeme rozhodnúť o tom období, eh, na ktoré sme zvolení. Ak hovoríme z pohľadu rozpočtových postupov, tento návrh však nie je veľmi realistický, pretože tí poslanci, ktorí budú pracovať na novom eh, viacročnom finančnom eh, pláne, budú eh, môcť ho uplatniť iba, ak budú opätovne zvolení. Ak nie, tak tú prácu nevyužijú. Takže muselo by tu dochádzať znovu zvoleniu. A potom ďalší návrh by bol mať 10-ročný rámec s veľmi e, silným, e, s veľmi silnou možnosťou revidovania po 5 rokoch, čo by nám umožnilo e, urobiť väčšie, významnejšie zmeny, ak by to bolo potrebné. A potom ďalší návrh je mať 7-ročné obdobie, tak ako to máme teraz dlhší viacročný finančný rámec má tú pridanú hodnotu, že európske politiky sú predvídateľnejšie a hodnotenie, kontrola a mechanizmy hodnotenia sa dajú efektívnejšie hodnotiť počas, e, uplatňovať počas tohto obdobia a e, z toho vyplýva, že naše rozhodnutia sú efektívnejšie a aj využívanie európskych e, prostriedkov. A napokon, keďže sa nachádzame v strede krízy, a vlády členských štátov sa pomerne zdráhajú viac prostriedkov poskytnúť e, rozpočtu Európskej únie. Veľa sa diskutuje o európskej pridanej hodnote. Mali by sme byť presvedčivejší, keď e, žiadame o financie, keď žiadame, eh, aby členské štáty viac prostriedkov poskytli eh, do rozpočtu Európskej únie. A preto je veľmi dôležité pre nás, pre náš výbor, pre nás, aby sme preukázali, eh, dokázali členským štátom, ľuďom doma, že európske politiky nie sú efektívne ak e, sa týka iba jedného, dvoch, troch členských štátov a že by bolo oveľa nákladnejšie pre jednotlivé členské štáty vyvinúť takéto politiky a implementovať ich na individuálnej e, úrovni. Takže inými slovami, mali by sme ukázať, že Európa prináša nákladové synergie a e, nákladové prínosy a každý program, ktorý máme, by e, e, sme mali takýmto spôsobom obhájiť. Mali by sme ukázať, ukázať členským štátom, že naozaj tento program pre nich e, prináša európsku pridanú hodnotu. A našim hlavným cieľom by malo byť minimálne sa postarať o zachovanie tej istej e, úrovne financií, ako e, sme mali k dispozícii v tomto doterajšom období. A aj keď nie som veľmi optimistický, keď nemôžeme žiadať o viac peňazí, aspoň neakceptujme, že by sme ich mali mať menej. E, takže v skratke, takto vyzerá situácia. Ne, nechcel som byť príliš odborný technicky, ale ak budú otázky takéhoto charakteru, tak samozrejme rád na ne odpoviem. Dank. Ďakujem pekne. Chcete, aby správ, teda správu 16. marca, 12. apríla budeme hlasovať. Takže sa jedná o technickú vec, ale treba sa tiež zamyslieť nad tým, ako nájsť dobré argumenty ako argumentovať za to, že potrebujeme minimálne to, čo sme mali naposledy, prečo o to sme už museli bojovať veľmi tvrdo, ale máme aj nové úlohy a na to potrebujeme peniaze. Takže ja nemôžem hovoriť v nedelu o škole a v plný úrovni nedostanem peniaze. Dobre, slovo teraz dostane pani Trpel a potom si môžeme vypočuť možno ešte komisiu. Nech sa páči. No dobré, ja by som k tejto téme povedala rada niečo ako e, členka výboru pre rozpočet. Pán Ivan práve povedal, že, že štáty, ktoré sú čistými plati, platcami e, povinne Davida Camerona oznámili, e, že na 10 rokov treba zmraziť európsky rozpočet. Ak sa dostane politickou skutočnosťou, tak nedokážeme presadiť všetko, čo chceme a preto prvý záver musí byť, že nemôžeme byť v žiadnom prípade spokojní s tým, a to bude znamená konflikt s radou, my sme v rozpočtovom konaní minulý rok prehrali, no a keď budeme robiť rovnaké chyby, tak netreba vôbec o tom diskutovať, ale v budúcich rokoch sa budeme len, na mostenu len oči preplačnú no a ja myslím, že my ako výbor máme pomerne dobrý východiskový bod, eh, program Erasmus, Comenius, program Media a tak ďalej. Skutočne máme výsledky. Ja viem, že to je politická konfrontácia, ale my vieme dokázať, že to má európsku pridanú hodnotu a to treba aj celkom jasne povedať a presadzovať. A môžeme preukázať eh, no, môžeme vykázať lepšie výsledky ako ďalšie rozpočtové línie. No a ja musím povedať, a to povedala pani Reding, že v prípade komunikácie čo treba dosanovať. No a maďarské predsedníctvo povedalo pravý opak. No a dva komisári, ktorí sú v našom v našich kompetenciách e, tvrdia opačné veci, tak netreba ďalej hovoriť o európskej koherentnosti. No a preto myslím, že sa nemôžeme e, len tak utiahnuť, ale vystupovať práve naopak oveľa výraznejšie. A na rozdiel proti tým, čo údajne povedala pani Vasiliu a čo sme si vypočuli pani Reding, to sú skutočné obrovské rozdiely. My po Lisabone môžeme mať eh, nové veci vo výbore a potom nič tomu nerobiť. Koľko športovcov už eh, u nás bolo ešte predtým, než Lisabon vstúpil do platnosti a teraz čakajú a nič neprichádza. To je absolútne nemysliteľné. Je tu komisia a dúfam, že na k tomu niečo povedia. Pán Nauc, nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne na úvod. aby som snad povedal a podporil to, čo povedal pán Ivan. Ja by som podporil teda väčšinu toho, čo povedal pán Ivan k tej flexibilite, udržateľnosti a hlavne o tej pridanej hodnote. Tá pridaná hodnota je naozaj dôležitá aj v prípravnej práci Európskej komisie a na to sa aj sústreďujeme. A ako povedala pani Trupel, ja si myslím, že naše argumenty sú pozitívne aj v oblasti výchovy a vzdelávania, aj v iných oblastiach. Pán Ivan povedal, že by sme mali počkať alebo mali by sme očakávať minimálne rovnaké financovanie. No, ale nemýlme sa, tá celková suma, aj keď sa nenavýši, to ešte neznamená, že niektoré rozpočtové položky nebudú navýšené. Len to prerozdelenie bude iné. A diskutuje sa o tom aj v komisii a myslím, že máme argumenty, ktoré sa uznali, či už celkovo alebo čiastočne aj v tej strednodobej revízii e, Európskou komisii napríklad, že sa viacej bude miňať a investovať do vzdelávania a výchovy. Takže aj v Európskej komisii budeme naďalej sa snažiť predkladať tento návrh, ale uvidíme, čo sa stane ešte. Veľmi skoro dať nejakú konkrétnu definitívnu odpoveď. Pokiaľ ide o šport, ja nie som odborník v tejto oblasti a viem, neviem, čo povedala pani Vasiliu dnes ráno, ja som tu nebol, ale v každom prípade samozrejme zorganizujeme to, čo budeme môcť a to, e, kde skutočne Európa prinesie pridanú hodnotu. Takže táto analýza ešte prebieha a je ešte veľmi skoro hovoriť, aké z toho budú závery ale vieme veľmi dobre, že aký je nedostatočný rozpočet a na základe toho musíme vedieť, aké budú priority, či to bude šport, vzdelávanie, výchova alebo iné časti. Je jasné, že nie je dostatok peňazí na všetko. Neviem, čo povedala pani Vasiliu. Ja som teda jej prejav nečítal, neviem. Ale musíme pochopiť jednu vec, že sú priority, sú zadefinované, musíme zistiť, kde je tá najväčšia pridaná hodnota a podľa toho konať. Ďakujem pekne, aby som chcela poukázať na jednu vec. Máte tú zložku a pozrite sa na číslo 11. Vytrhnite to a zobajte to so sebou a dajte si to v noci pod vankúš. Je to totiž vynikajúci dokument, pracovný dokument eh, spravodajca pán Ivan, v ktorom sa riešia technické otázky, ale aj pre tých, ktorí sú nový, čo budeme musieť v budúcnosti obhajovať tie jednotlivé eh, oblasti, ktoré máme, Erasmus Mundus, kultúra, celoživotné vzdelávanie. Všetko je tu opísané a je to veľmi dobrý dokument a pre ďalšie diskusie je to veľmi dôležité. Áno, treba povedať, zopajte si číslo 11, vytrhnete to a dobre si to uložte, pretože je to vynikajúco urobené. A neskôr budeme, na budúce o tom budeme hlasovať. Pán Matula ešte. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak hovoríme o období po roku, 2014 o stratégii, tak hovoríme o redukcii kapitol a podkapitol pre mládež, vzdelávanie, kultúru a šport. To možno bude znamenať zjednodušenie, ale možno to bude tiež znamenať veľké riziko, pretože možno hovoríme o veľmi malých rozpočtových líniách na vzdelávanie, máme najviditeľnejší program, programy, ktoré benefitujú z malého rozpočtu. Financo, línia financovania je zredukovaná, ale vizibilita je veľmi vysoká. Rád by som tiež upozornil na to, že musíme nájsť správnu rovnováhu. Ja som súhlasil so znížením, alebo súhlasím so znížením počtu kapitol a podkapitol, ale nesúhlasím so zmiznutím toho, čo pokladáme za dôležité. Napríklad šport Lisabonská zmluva zaradila šport ku kompetenciám Európskej únie, ale aký to má zmysel, keď nebudeme mať rozpočtovú líniu pre šport. A tu teraz nehovorím o nejakom vrcholovom športe, ale o amatérskom športe. Minister dnes ráno povedal, že ak 1 euro, my ideme na šport a tak to bude znamená, že škrtneme 2 eurá v iných oblastiach, tak ja by som povedal, že možno za to 1 euro získame viac a protihod, väčšiu protihodnotu ako 2 eurá. Áno, chápem, máme pred sebou ešte veľa práce a počas poslednej rozpočtovej rozpočtového konania bol výbor pre rozpočet na našej strane a vzdelávanie kultúra bola tou zbraňou, ako prinútiť radu, aby nám dali viacej. Uvidíme, ako to pôjde na budúce a ako už som povedala dnes ráno, musíme konať. Pani Vasiliu, tu nebola dnes do obeda, ale informovali služby komisie, že pani Vasiliu povedal, že nebudú žiadne služby pre šport. Dobre, srdečne pozdravujte a povedzte, že takto nejde. Treba urobiť všetko, v našich silách, čo sme už vyjadrili ako naše predstavy no a na záver uvidíme, či sa nám to podarí alebo nie. Ale keď dopredu hádžeme flintu do žita, tak sa nám nepodarí vôbec nič. Dobre. A teraz eh, pracovný dokument, nezabúdajte na to. A teraz prejdeme k téme k správe pani Kamer Evert. Politika rádiového frekvenčného spektra. Milá Petra Kamer Evert, je to ťažký program. Ty si musel bojovať s rôznymi veternými mlynmi, takže nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade som veľmi rada, že môžeme tak rozsiahlo diskutovať o takejto významnej téme, ktorá je zároveň aj veľmi všeobecná. Je toto rozhlasové spektrum a ide a treba brať do úvahy všetky e, tieto body a budeme musieť na tom ešte veľmi veľa pracovať a môj návrh je aj vo vašich dokumentoch. Už sme o tejto otázke aj diskutovali a niektorí argumentujú, že bude potrebné investovať do internetu, do širokopásmového internetu, aby sme dosiahli väčšiu konkurencie, schopnosť a že to by uvoľnilo aj veľa frekvencií na rádiové frekvenčné spektrum a vysielanie. Potom sa hovorí aj o nákladoch a výnosoch a o rôznych praktikách a tak ďalej ale v hospodárskej súťaži a v technológiách a, a aby sme mohli aplikovať všetky ciele stratégie 2020, tak je potrebné, aby sme investovali dostatočne do tejto oblasti. Naše argumenty a naše vážne argumenty sú, že v každom prípade aj frekvencii je len obmedzený počet a treba uvažovať a počítať aj s tým, e, aký má ten kultúrny aspekt takéto vysielanie. Aby to bolo o niečo jasnejšie. Nejde len o to, že budeme hovoriť o 70, 90 a 180 MHz, o týchto frekvenciách, ale existuje aj rozdielný pohľad jednotlivých členských štátoch k tejto téme. Je potrebné otvoriť dvere a nie zatvárať v tom a, a nemali by sme dávať nejaký bianko šek pri udelovaní frekvencií. Poteraz stále počuť len nejaké vágné prísluby, že či sa bude lepšie tá frekvencia pridelovať a tak ďalej. Ale doteraz to ešte nemôžeme jasne vyhodnotiť, ale keby sa otvorili tie dvere aj pre 70-90 MHz a menej, vieme, že teraz sa to používa veľa na rozhlasové vysielanie, tak ja si myslím, že to by nebol najlepší spôsob, ako postupovať potrebujeme predovšetkým racionálny a rozumný základ, na základe ktorého budeme v potrebnom momente rozhodovať o tom, kedy je táto frekvencia potrebná a kedy nie a kedy ju môžeme uvoľniť k dispozícii iným. Ja tu nechcem robiť len nejaké vágne vyhlásenia a mali by sme možno a mali by sme tieto frekvencie, ktoré sú také dôležité pre komunikácie, jednoducho uvoľniť pre potreby tých, ktorí ich potrebujú. V budúcnosti sa bude hovoriť aj o problematike interferencií, čo my z hľadiska kultúry tiež nemôžeme zabudnúť. A skôr než udelíme novo nejakú frekvenciu, tak budeme musieť myslieť na interferencie. To je podľa mňa veľmi dôležitý bod pri tom novom pridelovaní frekvencií bude treba jasne zaregulovať v členských štátoch, kto bude môcť mať akú frekvenciu alebo akým spôsobom ju bude môcť využívať alebo ako bude obmedzená a podobne. A to súvisí aj s nákladmi e, všetkých prenosov. To súvisí E, s nákladmi tých prenosov z jednej frekvencie do druhej. To všetko je už veľmi dobre preštudované, tie technické spôsoby, ako postupovať. A preto skôr, než pridelíme e, nejakú frekvenciu alebo keď urobíme nejakú aukciu frekvenciu, tak členské štáty budú musieť veľmi jasne zadefinovať, kto bude pokrývať aké náklady a to musí byť zadefinované aj na európskej úrovni, pretože už z nemeckej skúsenosti sa môžeme poučiť aby sme práve tieto otázky a problémy vyriešili skôr, než vôbec prídu. Vyšla štúdia o štandardných frekvenciách LTE. Niečo veľmi revelantné v oblasti e, televízneho prenosu a káblového televízneho prenosu ja si myslím, že obyvatelia majú právo očakávať, že tento bod sa vyrieši, ak by došlo k nejakému prekrývaniu frekvencií z technických či iných dôvodov, tak samozrejme bude potrebné to vyriešiť. Nemôžeme jednoducho akceptovať, že potom a posteriori sa jednoducho zistí, že nejaké tie pásma E, spôsobujú to, že určitý prenos je jednoducho technicky nerealizovateľný alebo nepriateľný. Nemôžeme jednoducho len skúšať a presúvať e, z jednej frekvencie na druhú, až kým to bude fungovať. Nesmieme zabúdať na to, akým spôsobom sa tieto frekvencie e, budú udelovať aj v naliehavých prípadoch. Veľmi často som počula argument aj z Európskej komisie, ale aj od iných, že, že by bolo potrebné ujasniť, aké sú možnosti rokovania pre budúcu konferenciu o rádiovom frekvenčnom spektre v roku 2012, postoje Telekomu a ďalších orgánov a tak ďalej. Ale ja ako europoslankyňa som ochotná a predpokladám, že aj ďalší kolegovia v určitom momente hovoriť o, o rôznych frekvenciách, ale nie na základe nejakých nejasných princípov, ktoré nebudú jasne naznačovať, aké sú rozdiely v, kom- rozdiely v kompetencii. Opakujem, nemôžeme robiť nejaké zmeny, a umožniť, e, nemôžeme teda umožniť nejaké všeobecné používanie nejakej frekvencie, keď nebudeme mať jasné pravidlá na to, v akej oblasti sa budú aké frekvencie používať. Jasné pravidlá by mali byť pre nás rozhodujúce a samozrejme my nechceme e, klásť prekážky rozvoju v tomto sektore, ale chceme zabrániť tomu, aby v konečnom dôsledku Mm, nedošlo k problémom, aby sme dosiahli dobrú rovnováhu všetkých aspektov sociokultúrnych, hospodárskych a tak ďalej, aby rádiové vysielanie bolo kvalitné, aby e, bolo bez interferencií. Toľko k mojim návrhom a ja dúfam, že sa nám podarí v tejto oblasti urobiť krok vpred a presvedčiť výbor ITRE, že nie sú to len hospodárske záležitosti, ktoré by mali prevládať, ale aj pluralizmus názorov, ale aj kultúrne a sociálne názory, ktoré nás tak zaujímajú. Ja by som najskôr chcela, Peter Kame, a, a poďakovať za vynikajúcu spoluprácu. Ona spolupracovala s tenovými spravodajcami. Veľmi dobre. No a tak ešte raz chcela by som poďakovať. Ja podstate súhlasím so všetkým, čo povedala Petra Kamer Evert, pretože si myslím, že nie je tu rozpor kultúrnych a hospodárskych záujmov. Na čo sa Fitre zaujíma, zabúda často, je, že aj rozhlas je sektor, ktorý má hospodárske dopady, a ktorý má veľký potenciál, sa, sa rozvíja, v ktorom je zamestnaných mnoho ľudí, no a kde je teda v budúcnosti potenciál ďalšieho rozvoja a nie je to len nejaký starý dinosaurus, ktorého treba odstúnuť nabok alebo ktorý mm, o chvíľu vyhnie. No a súčasné trendy ukazujú, že to je trh, ktorý má veľkú budúcnosť a aj z hľadiska trhového hospodárstva. Máme dobré argumenty. A ešte jednu vec, ktorú by som chcela dodať k tomuto, o čom sa neustále hovorí, je zlepšenie vybavenia alebo dosahu videckých oblastí širokopásovým pripojením. No a preto to treba prepojiť s rozhlasovým spektrom frekvenčným. No a pokladám za správne, že na európskej úrovni robíme určité zadania, aby sme to za, zaistili, pretože v podstate všetko, čo má, čo súvisí s uvoľnením rádiového frekvenčného spektra, je sú otázky lepšieho prístupu občanov Európy k rýchlemu internetu. A to treba podmieniť určitými podmienkami. No a jednu by som chcela nadväzať ešte na jednu vec, čo povedal Petra, čo sa týka interferencií a technických. No a treba sa ďalej tomu venovať a nemôžeme si myslieť, že keď bude teraz o 800 uvoľnená pre eh, rádiovú frekvenciu, treba ďalej pokračovať, pretože neustále sa budú objavovať problémy s interferenciou. No a už existujú technológie, ktoré sú veľmi pokročilé, ktoré sú eh, na to, aby sa dali rôzne veci presadzovať, ale ešte predtým, pre rozvrstením frekvencií, sa treba zamyslieť nad tým, čo je nevyhnutné a hlavne, kto bude znášať náklady. Pretože poskytovateľe telekomunikačných služieb užívateľom lákajú, lákajú užívateľov, ale uvoľňovanie frekvencií eh, je na, eh, je na obciach a mestách, pretože tie rôzne, tie rôzne konferenčné technológie a rôzne iné technológie sa musia obnovovať. No a užívateľia a klienti, klientov majú telekomunikačné poskytovateľe telekomunikačných služieb a nevýhody musia znášať obce a mesta. No a otázka pridanej hodnoty a tu je opätovne veľmi dôležitá a totiž, že kto nesie náklady a kto má prospech z prerozdelenia. No a považujem za dôležité robiť všetko pekne postupne a otvorenie ďalších frekvencií a frekvenčného pásma iPod hodnotu 790 musí byť predmetom našich debát. Predovšetkým, keď sa zamyslíme nad tým, že digitálna dividenda ktorá viedla k tomu, že vôbec sa môže hovoriť o hodnote 800 v mnohých krajinách ešte nie je implementovaná, je 17 krajín, v ktorom ešte nie je digitálna, v ktorom ešte stále sa používa analogové vysielanie, takže v týchto krajinách doteraz tá digitálna dividenda neexistuje. No a preto treba v mnohých oblastiach urobiť najskôr si úlohy a splniť a vytvoriť nejaký všeobecný rámec, čo sa týka samitu o spektre. Treba jasne povedať, nie, na rok 2012. Nemôžeme hovoriť o ničom inom ako o frekvenciách s hodnotou 800, pretože nemáme iné možnosti. No a e, otázka, či na samite roku 2016 e, bude nejaká možnosť e, v rámci rokovaní hovoriť o ničom, je otvorená, preto neviem, či treba už teraz niečo určovať a stanovovať, ak áno, tak treba povedať, že ak sa to bude vyvíjať pozitívne a budú nové technické možnosti, tak v roku 2016 treba hovoriť o nových veciach, ale tá diskusia ešte ne, neznamená, že to aj urobíme. A to, to musí byť jasné. Treba robiť kroky postupne. No a keby bolo všade dostupná tá hodnota 800, a to by bol už taký veľký krok vpred, že by sme videli, či, či telekomunikačný priemysel to dokáže vyplniť. No a okrem toho frekvenčné pásmo sa nedá rozširovať, takže keď sa na ITRE hovorí o tom, že je to situácia prospešná pre všetky strany, a tak situácia na absolútne obmedzený, obmedzený tovar nie je nikdy prospešná pre všetkých. Ja myslím, že v tomto bode sa dá vytvoriť situácia, kde bude pridaná hodnota pre Európu, veľká pridaná hodnota, aj keď to bude prerozdelené. No a ja by som sa tešila, ak by na výbore ITRE a ten hearing, ktorý sa uskutočnil, ten sa jasne hovorilo aj o kultúrnej stránke, aspekty, ktorú ITRE zohrávajú úlohu. My sme dlho rokovali na to, aby sme spustili ten balíček práve pred rokom po dlhých rokovania sme dospeli k výsledku a na tieto e, výsledky nemôžeme zabúdať. Tie sú základom rozhodnutí o súčasný nový dokument o téme rádiového spek- frekvenčného spektra. By som bola rada, ak by e, to podporili aj kolegovia z výboru ITRE. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. To som rada, že máte rovnaký názor, pretože keď po- postupujeme spoločne, je to dobré. A teraz poviem, čo pani Šáke. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem kolegom. Áno, naozaj eh, je to konštruktívny proces, čo je veľmi dôležité v takto eh, eh, odbornej téme, kde chcem len zdôrazňovať kultúrne aspekty, čo myslím, že spravodajkyňa veľmi dobre robí. Mám pár špecifických otázok, lebo niektoré z bodov už sa prediskutovali v minulosti, ktoré boli pre mňa dôležité. Takže to, čo navrhuje komisia, myslím, je aj zhodnotiť to, aké majú byť ďalšie kroky. Keď pripravujeme politiky v oblasti eh, nových technológií, eh, výzvou je byť dostatočne rýchly a eh, aj opatrný v prechodnom období. A myslím si, že táto prúžnosť, o by, sme, o by nám malo ísť, tu by sme mali hľadať Napríklad e, rozmýšľam, prečo sa navrhuje pozmeňovací návrh číslo 8 e, pásmo flexibilného e, používania už sa vlastne prijalo a, a tak ďalej. A prečo sú teda táto, tento pozmeňujúci návrh spomína. A ďalšia otázka sa vzťahuje na rozdiely medzi situáciou v jednotlivých členských štátoch, lebo je tam jasný rozdiel medzi tým, ako Eh, vysie, eh, eh, ako sa vysiela v rôznych členských štátoch. Ide tu o odlišnú povahu. A pokiaľ ide o hodnotenie, podobné štandardy na úrovni EÚ by vlastne zľahčili objektívne hodnotenie a nebolo by to všetko ponechané len záujmom členských štátov, ktoré by mohli veci pozmeniť a takisto ide o to, aby sme zabezpečili, že záujmy EÚ budú na globálnej úrovni dobre zastúpené. Preto rozmýšľam, prečo sa navrhol pozmaňovací návrh číslo 8, e, obzvlášť tá spodná časť tohto návrhu, kde sa jedna e, časť vyčiarkováva, kde sa hovorí o úlohe EÚ e na medzinárodnom poli. Takže ide o to, prečo sa nesnažíme e, e, o určitú harmonizáciu za účelom väčšej efektívnosti. A to sú, myslím, najdôležitejšie otázky z mojej strany zatiaľ. So zvyškom do veľkej miery e, súhlasím, ale ešte si budem ďalej študovať tento návrh. Merci, madame. Euh, Ďakujem. Dovolte mi, aby som skonštatovala, že je to pre mňa naozaj veľká radosť a veľká možnosť, že, že ja ako zodpovedný za technológie a komunikácie si vypočúvať túto diskusiu o, aj o rozpočte. A je tu veľmi veľa otázok, E, pán komisár, aj DG musia veľmi pozorne sledovať práce vášho parlamentného výboru, pretože okrem digitalizácie a Európeáne, tak všetky práce, ktoré robíme, Erasmus e, pre novinárov, e, IKT, úloha mladých, technológia vo vzdelávaní, nové technológie. Ja si myslím, že by sme mali urobiť ešte viacej, aby sme využili tie synergie, ktoré by sa mohli ukázať a e, istým spôsobom e, zúrodniť alebo využiť prácu tohto parlamentného výboru. A potom niekoľko malých poznámok, aby som odpovedal na to, čo sa povedalo dnes po obede v rozprave. Musím povedať, že podľa môjho názoru je dôležité, aby náš návrh o spektre bol spracovaný vo viacerých parlamentných výboroch parlamentu. Úloha parlamentného výboru je rozhodujúca, aby sme identifikovali tie najlepšie spôsoby, ako maximalizovať európsku pridanú hodnotu, ako ochraňovať európske hodnoty. Ide o zdroj, ktorý samozrejme nie je nekonečný spektrom. Musíme ochraňovať určité hodnoty, otázky kultúry, zdravia, verejnej ochrany, odpoveď v prípade e, katastrof. A to vyplýva aj z tejto výmeny názorov. Ide skutočne o politickú výzvu a my musíme nájsť tú správnu rovnováhu v prípade finálneho definitívneho rozhodnutia. Po druhé, dopad na kultúru. Pre mňa, mimochodom, kultúra, tento pojem je niečo veľmi široké. To nie sú len zisky, ktoré môžeme získať z toho, e, že nejaké producentské spoločnosti a tak ďalej budú publikovať svoje diela a z toho mať zisky. Pre mňa kultúra je všade. Preto keď sa pozeráme na tento koncept, tak musíme chápať aj dopad e, e, tejto problematiky na všetky aspekty a sektory kultúry. Ak by sme sa zaoberali len jedným sektorom, no dobre, tak tam je dôležité, e, že toto e, rádiové vysielanie musí byť uchované, jeho dynamizmus a tak ďalej. Ale ale so zákazom e, tých, tej frekvencie UHF, tak neviem, či by sa nám to podarilo. Je teda možné aj pre mass media mať až 4 až 10 krát viacej kanálov, než majú v súčasnosti po tom, čo sa bude aplikovať tento návrh. Ak by sme išli naopak, ak by sme si položili otázku, že chceme, aby každý e, vysiel, ten, ktorý vysiela, aby by prešiel na tú e, vysokú definíciu, tú vysokú kvalitu zvuku, tak neviem. V každom prípade ale Nevieme, či všetci budú mať aj technológiu 3D, ale veríme, že náš návrh je dobre konsolidovaný a podľa nášho názoru nie sú tu nejaké riziká do budúcnosti. My nechceme ohroziť budúcnosť vysielania. A teraz konkrétne k budúcnosti. Vypočul som si predrečníkov, ktorí sa zhodli na tom, že nemôžeme rozhodnúť, kým nemáme dostatok informácií. A práve na základe tohto sme sa rozhodli, že prídeme s takým návrhom, ktorý bude zameraný do budúcnosti. Návrh číslo 27 dávajú niekoľko um, indikácií o budúcnosti. Pokiaľ ide o interferencie, hovorili sme správne o tom, pani spravodajkyňa toto riziko musíme dobre manažovať, e, zabrániť interferenciám a mať aj akýsi kompenzačný systém. Nie som si istý, že členské štáty chcú aby sme sa k tomu vyjadrili, ale v každom prípade dojde k zmenám a ak tieto e, zmeny prídu, tak sú potrebné aj kompenzácie. Takéto sú dobré, skúsenosti z niektorých členských štátov. Pokiaľ ide o tie interferencie, pokiaľ ide o vysielania a tak ďalej, mikrofóny, e, musíme toto vyriešiť čím skôr. Už sme dosiahli pokrok e, v prípade mikrofónov a LTE, LTE a tá rýchlosť. Aj toto je spôsob, ako prinesieme tú európsku pridanú hodnotu. My potrebujeme skutočne rozumnú rýchlosť, ak chceme dynamické vysielanie, ak chceme dobre využívanie takéhoto spektra. A veríme, Vieme, že polovica členských štátov v súčasnosti ešte stále používa analogové televízne vysielanie. Našim legislatívnym cieľom je do roku 2020, myslíme si, že Írsko, Polsko, možno niektoré iné krajiny budú mať ešte zóny, ktoré budú trošku meškať alebo zaostávať. V tomto kontexte si myslíme, že cieľ rok 2030 je dosiahnutelný, ale musíme prijať závery veľmi rýchlo, aby všetci prevádzkovateľia v tomto sektore mali jasné informácie. A teraz k tej európskej pridanej hodnote sme toho názoru, že potrebujeme spoločný inventár cieľov objektívnych a prediskutovať ich. To je rozhodujúce. A ďakujem pani Šake, že to zdôraznila. Je veľký počet pozmenujúcich návrhov, ktorí tento princíp spochybňujú, ale pre európske inštitúcie ako celku, ako celku ide o podstatnú časť, ide o cieľ tohto návrhu. A s Lisabonskou zmluvou očakávam, že sa tejto oblasti budeme venovať optimistickejšie a s väčšou dôverou, pretože aj v tomto smere komisia predložila tento návrh. Ďakujem, pán Stručná otázka k tomu, čo povedal práve pán Mandlen, pokiaľ ide o e, potenciál e, rozvoja 3D televízie, a podobne, že by to bolo zabezpečené e, vlastne v rámci tých dnes existujúcich kanálov alebo aj nad ich rámec, že by bolo možné etablovať nové televízne e, kanály, možno noví poskytovateľia na rozširujúcom trhu by mohli e, byť k dispozícii. Je to všetko zohľadené v tom, čo ste teraz povedali? Súvisí to aj s možnosťou technického rozvoja v oblasti širokého pásma, v oblasti televízie, aké nové technológie tam existujú. Pre každý e, program HD existuje nielen jeden, ale viac 3D e, kanálov. Tieto možnosti sa dnes nevyčerpávajú, takže je tam, myslím, je tam dostatočný, e, dostatočná marža alebo nie. Nemali sme diskutovať len o sieť, len o pásme 800, ale v budúcnosti práve v oblasti telekomunikácie a širokého pásma budú efektívnejšie možnosti využívania a keď už máme takto obmedzené zdroje, ehm, tak eh, by sme eh, frekvencie eh, mali vlastne a keď, ich teda, keď tieto frekvencie dávame k dispozícii telekomunikačnej oblasti, tak by sme sa mali vlastne dobre zaoberať aj týmito otázkami. Myslím, že je to veľmi dôležitá otázka. Tie čísla, ktoré som vám ponúkol, chcú vlastne odraziť v budúcnosti e, e, to, čo môžeme urobiť s aktuálnymi technológiami. To e, znamená, že sme vlastne dosť konzervatívni. Ehm, jeden z týchto konzervatívnych aspektov je, že potrebujete toľko na HD televíziu, koľko je možné teraz. Ehm, ale samozrejme technológie dozrievajú a požiadavky na spektrum sa budú tým pádom znižovať. Ale my vychádzame naozaj z týchto konzervatívnych e, východisk. A potom ďalším e, takýmto ehm, konzervatívnym e, odhadom je, že to, čo sa týka momentálne dnes 3D televízie, vlastne nepôjde cez široké pásmo v členských štátoch. Mnohí eh, z eh, eh, vysielajúcich používajú momentálne zmes, takže vychádzame z týchto konzervatívnych východísk a z toho vyplýva, že to, čo bude po e, infermentácii návrhov e, komisie k dispozícii, to umožní, aby každý kanál, ktorý vysiela dnes, e, či už je analogický, digitálny alebo HD, aby mohol fungovať ako 3D HD televízia bez toho, aby tam boli nejaké e, e, problémy v oblasti spektra. Toto sú len predpoklady. Nevychádzame z toho, že všetky tieto kanály, všetky tieto firmy e, budú k dispozícii Eh, chceme len ukázať, eh, koľko priestoru eh, tu je v, v súvislosti s dnešnými technológiami a ja súhlasím, televízne technológie aj ostatné širokopásmové technológie sa budú ďalej vyvíjať, budú čoraz pružnejšie a mať menšie nároky na pásmo. Takže chcel som len ilustrovať, že vlastne nechceme niečo znevýhodnovať na úkor iného a Myslím si, že budúcnosť preukáže, že keď sa technológie budú rýchlejšie e, vyvíjať, e, tak technici, operátori v telekomunikačnej oblasti aj my sa budeme musieť častejšie zaoberať e, technologickými zmenami a trhom a podnikateľskými modelmi a teda budeme musieť prispôsobovať e, tie hranice, ktoré stanovujeme. E, pre mňa ako pre nováčika to, bolo, to bola veľmi zaujímavá e, ilustrácia, veľmi zaujímavý príklad, pretože nikto neočakával, že televízia začne byť 3D od zajtra. Eh, chceli by sme mať eh, eh, na jednej strane všetku televíziu k dispozícii v 3D a druhé dôležité je, že ak bude mať dvojdimenzionálnu HD televíziu, budete môcť mať viac než štyr, štvornásobok programov k dispozícii, než je tomu dnes. Takže to je veľmi veľký priestor. Ďakujem pani Kama Evad. Ďakujem pekne. Už z toho, čo hovorí teraz komisia, E, je jasné, že e, momentálne vychádzame z niečoho, e, napríklad z toho, že technika sa bude ďalej rozvíjať a že možno nebude sa využívať také, nebudú také požiadavky na pásmo ako, ako teraz. Takže naozaj nie je to pevná pôda pod nohami. Takže bolo by dobré, keby sme sa pozreli na to, ako to vyzerá s pásmom 800, ako technický vývoj postupuje, ako celú túto otázku interferencií môžeme vyriešiť. Lebo aj tu je ten fenomén, keď eh, diskutujete s rôznymi technikmi, každý vám poskytne inú odpoveď. Takže je tu veľa toho, čo už možno je ošetrené, ale veľa vecí ešte ošetrených nie je. Technik z e, telekomunikačnej oblasti vám povie niečo iné a niečo iné vám povie technik z oblasti rozhlasu, pretože samozrejme budú hovoriť aj e, e, medzi sebou o odlišných veciach, keď budú spolu komunikovať, pretože niekedy si navzájom nerozumejú, keďže majú iné predpoklady, iné, iné veci potrebuje televízia, iné rozhlas. Takže v prvom rade oni sa musia medzi sebou, keď chcú diskutovať, e, snažiť nájsť spoločný jazyk. To som sa tiež dozvedela. Takisto musíme diskutovať o mnohých veciach, e, kde celkom dobre nevieme, ako e, to bude vyzerať. Aj zo strany podnikov dostávame zvláštne argumenty. Na jednej strane argumentujú tu v Bruseli, že potrebujú oveľa viac priestoru v širokom pásme. Ehm, a potom v Nemecku sa zúčastním podujatia e, v Mníchove na dňoch médií a tam tá istá firma e, povie, prečo by sme mali analogickú televíziu e, odbúrať. Máme, máme veľmi veľa priestoru aktuálne v širokom pásme, môže to bežať ďalej. A tu sa potom človek ako, alebo politik pýta, komu teraz vlastne máme veriť, čomu máme vlastne veriť pretože e, tá situácia je tu naozaj takto neistá. Takže e, ostaňme pri e, tom pásme 800, snažme sa ošetriť technické problémy, zabezpečiť aby tie pásma, ktoré sú v dispozícii, mohli všetci efektívne využívať. Ja si myslím, že to treba aj efektívne preskúšať a potom uvidíme, ako e, sa to bude ďalej rozvíjať a uvidíme, či ďalšie pásma pre ďalšie užívanie uvoľníme, nech už sú akékoľvek, ale myslím si, že to nemusíme stanovovať dnes. E, dnes nemusíme teda otvárať e, vlastne takto dvere, tak, alebo zatvárať teda dvere E, pred e, takto dôležitou e, časťou našej spoločnosti a vlastne, vlastne povedať, že možno o tri roky nebudú môcť využívať terestriálne vysielanie. A ešte stručne k otázke pani Šáke. Telekomunikačný balíček jednoznačne hovorí, že pre stanovenie frekvenčnej politiky majú teda príslušnosť členské štáty. Komisia sa snaží v tomto dokumente to zjemniť veľmi silne a kompetencie vo frekvenčnej politike si snaží prisvojiť. Práve toto je bod, ktorý ja e, v pozmeňovacom návrhu 8 sa snažím vziať späť a ako sa to spomína v telekomunikačnom balíčku, chcem tu e, vlastne dať kompetenciu členským štátom. Je zmysluplné, aby v prípade medzinárodných konferencií nie 27 členských štátov sedelo za stolom, ale aby hovorili jedným hlasom. To je, myslím, v poriadku to ehm, pre mňa, za mňa môže robiť aj komisia, ale jednoznačne 27 členských štátov musí najprv dať k tomu mandát a musí byť jasné, čo Európska komisia potom v mene týchto 27 ehm, má sa snažiť vyrokovať. A nemôže to komisia stanoviť sama za seba, ako to má vyzerať. Tam musia byť nejaké mechanizmy zábezpeky v e, zmysle telekomunikačného balíčka, pretože situácia v členských štátoch je tak odlišná, a frekvencie šťastí sa tam využívajú tak odlišným spôsobom, že napríklad už v, hra- v pohraničných oblastiach e, a regiónoch e, sú ťažkosti s využívaním frekvencií. Ehm, preto si myslím, že komisia by mala zohľadňovať tú, túto kultúrnu rozmanitosť a nemôže teda všetko nás zmysluplne upraviť v 27 členských štátoch. Takže kompetencie komisie by mala e, sa snažiť e, trošičku prispôsobiť tomu, čo e, sa spomína v telekomunikačnom balíčku. Dobre, týmto ďakujem komisii, ďakujem pani spravodajkyni, tieňovej spravodajkyni. Bude to zložitá cesta, nie je to také jednoduché, pretože tu v parlamente, ako viete, pán Madlen vládnu odlišné názory, ale verte nám, Budeme sa snažiť napriek tomu e, sa e, dopracovať aspoň k väčšine, e, o väčšinu sa postaráme predsa len. Ďakujem teda, je dobré, že sa venujeme tejto téme zastúpenia 27 členských štátov, zastúpeniu EÚ na medzinárodných grémiach. To je zaujímavá téma, ak to mu bude tak, ako to bolo v prípade dohovoru UNESCO tak nemám nič proti tomu, pretože Európska komisia bola vtedy tá, ktorá naozaj e, bola o krok vpred a snažila sa veci presadiť. Takže dúfam, že to, e, ako, čo tu zaznelo ako podnety, budete chápať ako konštruktívnu kritiku a e, prihľadať na to na komisii druhého, nie tretieho, opravuje sa pani predsednička, E, e, teda uplynie lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhoch, e, návrhov k dokumentu pani Kama ever Ďakujem za to, že sa tejto diskusie zúčastnili v takom hojnom počte. Teraz máme pred sebou ešte dve správy, nemáme veľa času. Bod číslo 18. Spravodajkyňa Maria Badie Kučet, Unia inovácie a transformovanie Európy pre svet po období, po období po kríze. Na 10 minút. Určite neviac, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá, zároveň veľmi ťažká výzva. Ide o stanovisko výboru ITRE a e, v súvislosti s oznámením Európskej komisie v súvislosti s touto emblematickou iniciatívou. Prekladá sa to ako stratégia 2020, tá vlajková loď 2020. Myslím, že toto hodnotenie je známe, pretože je to rozhodujúci pilier pre ekonomický, sociálny aj kultúrny rozvoj únie aj pre nás v našom výbore. Pokiaľ ide o vzdelávanie na všetkých úrovni, vrátanie odborného vzdelávania, dokumentácii máte tento text a chceme podporovať túto inováciu a chápeme to ako široký koncept, ktorý zahrnie celý proces od pôvodnej myšlienky, teda inovácie až po konečný bod. Predovšetkým pokiaľ ide o inovácie v oblasti nových e, modelov obchodovania alebo podnikania a využiť maximálne kreatívny potenciál európskeho priemyslu je potrebné Európu zmeniť na mm, oblasť mm, svetovej excelentnosti vo vzdelávaní, výchove, výskume a tak ďalej, podporovať štipendia Marie Curie. Chceme dosiahnuť aj európsky priestor výskumu a maximalizovať využívanie synergií Myslíme si, že je dôležité e, teda v Európe a potrebujeme, aby výskumníci ostali viacej v Európe a aby nechodili do zahraničia. A preto žiadame členské štáty, aby podporovali rozvoj úzkej spolupráce medzi univerzitou a podnikateľskou sférou. Chceme rozvíjať koordinované úsilie na všetkých úrovniach miestnej, lokálnej, regionálnej aby sme podporovali túto úniu pre inovácie a aby sme brali do úvahy všetky aspekty výchovné aj kultúrne. Poukazujeme význam na túto sociál, tejto sociálnej inovácie. Chceme zlepšiť pracovné podmienky a chceme tiež zlepšiť mm, otázky zdravotníctva. Chceme podporiť aj výskum v oblasti sociálnych vied a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe. A chceme podporiť také iniciatívy, ako je veda proti chudobe. Toto sú hlavné smery toho, čo navrhujeme v správe. Ako viete, stanoviská sú obvykle veľmi stručné a nemáme veľa priestoru aby sme sa rozpísali a tí, ktorí majú záujem, tak e, ja im odporúčam, aby si prečítali oznámenie Európskej komisie, pretože je to veľmi zaujímavá téma. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Je tu niekto z Európskej komisie, ktorý by sa chcel vyjadriť? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj pani spravodajkyni. Sme veľmi radi, že tento parlamentný výbor vypracoval stanovisko eh, aj k výboru stano, alebo k stanovisko výbora, výboru ITRE, alebo vidíme, že sa pripisuje alebo pristupuje horizontálne k tomuto bodu, tak ako sa to robí aj v mnohých európskych politikách a podporujeme to. Zdieľame stanovisko spravodajkyne, a je dôležitý, aký je počet alebo rozsah tých e, zdrojov, ale aj ich kvalita vo vzdelávaní a výchove. Spravedajkyňa hovorila o význame kreativity, aby Európa bola tvorivá vo výskume a vývoji inováciách. A aj Európska komisia si želá, aby táto kreativita E, európskeho výskumníka sa vykúžila maximálne, aby sa dostal na trh, aby sa vytvárali podmienky na jeho, na jeho rast aj na rast hospodárskeho eh, hospodárstva a tiež podporí ten priestor excelentnosti. Áno, makrovýskum v Európe sa má zakladať na tých kritériách excelentnosti a preto by sme tieto kritéria nemali nejakým spôsobom podkopávať a tiež rozšíriť ten priestor a doplniť ten európsky priestor výskumu. Áno, aj to je dôležitá téma. Lisabonská zmluva poprvýkrát upozorňuje a pripomína vytvorenie tohto priestoru v Európe. Hovoríme o piatej slobode, sloboda cirkulácie alebo pohybu vedomosti a informácií. A tiež tá výzva, áno, podporujeme výzvu členským štátom, aby vzdelávania a výchovu začlenili do svojich programov. Komisia urobila anketu, takú štatistiku a členské štáty sa k tomu pripravujú a súhlasíme s tým, že je potrebné začleniť aj tému vzdelávania, výchova odborného vzdelávania do týchto e, pracovných plánov. Ďakujeme pekne a očakávame finálnu správu. Pani spravodajkyne. Vielen Dank eh, für die Kommission, vielen Dank. Ďakujem pekne, komisia. No a teda ďakujem za komisiu a teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. No a navrhujem, aby sme postupovali pomerne rýchlo a dostávame sa teda také široké pásmo v Európe investície do digitálne riadeného rastu. Pani Benarab a tu dostáva slovo, nech sa páči. Ďakujem. E, široké pásmo a investícia do digitálne riadeného rastu je dôležité, aby sme široké pásmo poukázali na jeho veľký význam pre európskych občanov, pre vytváranie pracovných miest a hospodárskeho rozvoja. Musí byť k dispozícii všetkých európskych občanov do roku 2013 a umožniť občanom, aby mali prístup e, k napojeniam, ktoré majú väčšiu rýchlosť ako 30 MB za minútu. Nemá sa to robiť na úkor iných politik, ale práve chceme rozvíjať kultúrnu diverzitu a tak ďalej. Úloha nášho výboru je zdôrazniť význam kvalitných obsahov Široké pásmo zohráva obrovskú úlohu v kultúrnej, lingvistickej diverzite, sociálnej a teritoriálnej kohézii. Demokratizácia prístupu ku kultúre aj v interkulturálnom dialogu, dialogu medzi kultúrami. Sú tam také dôležité priority ako finančná podpora širokého pásma v oblastiach, ktoré nie sú dostatočne osídlené. E, školy musia mať e, aj prístup k širokému pásmu a ďalšie inštitúcie. Musíme podporovať kvalitné obsahy a prístup k verejným médiám, ako aj k vyhľadávacím, prehľadávacím nástrojom. Takto musíme podporovať solidárnu spoločnosť a rešpektovať záväzky EÚ v rámci stratégie 2020. Kultúra a kreativita je základom dynamiky našej spoločnosti a akým spôsobom teda dosiahnuť technický pokrok moje myšlienky som nemohla príliš e, rozšíriť, pretože stanovisko má obmedzený rozsah, ale ja dúfam, že vypracujeme konštruktívne stanovisko k tejto téme. So, Mrs. Verheyen. Pani Verheyen, no dobre, ďakujem pekne. Najskôr no, by som chcela povedať, že v budúcnosti aj s tieňovým spravodajcami by sme mohli o týchto bodoch hovoriť trochu intenzívnejšie, tak ako s pani Kama, Kame R. Evert. Je dôležité, aby sme kultúrne aspekty a tých, tých technických záležitostí spoločne posúvali vpred. A preto by som bola rada, aby sme v ďalšom priebehu diskusí na tieňovisko na našom stanovisku mohli intenzívnejšie spolupracovať. Dobre, ja plne podporujem myšlienku v tom zmysle, že rozvoj širokopásmového pripojenia alebo širokého pásma nie len na vidieku, ale všeobecne má dôležitý kultúrny aspekt. To je to totiž prístup k vedomostiam, poznatkom a to je, základný, predpoklad, a to je základný predpoklad a právo každého, každého občana slobodný prístup k informáciám v vidieckých oblastiach vidieky v tejto oblasti trochu zanedbávaním. No a ja plne podporujem vašu požiadavku v tom zmysle, že rozvoj širokopásmového pripojenia je dôležitý aj z hľadiska nejakej verejnej úlohy. No, je to dôležité kultúrne, kultúrny statok a nie len nejaká zábavka, ktorú si niekto hovorí, aby mohol lacno nakupovať, ale je to prístup k vedomostiam a moderná komunikácia. No a preto si myslím, že potrebujeme lepšie spolupracovať a intenzívne v budúcnosti spolupracovať budeme. Ďakujem pekne. Pán Kelly. Ja to poviem tiež stručne. Ďakujem všetkým a teda myslím, že aspekt, všetky aspekty, o ktorých sme dnes hovorili, dostupnosť eh, vysokorýchlostného pásmo, širokopásmového eh, prípojenia je dôležitý, ak Európa má byť konkurencieschopná aj v rôznych eh, a to v obchode a aj v rôznych iných oblastiach. No a myslím, že čím skôr budeme do tohto investovať a sprístupníme to v celej Európe, či už v mestských alebo v vidieckých oblastiach, tým lepšie to bude pre spoločnosť. Nie je to žiadny luxus, je to nevyhnutnosť pre komunikáciu osôb, ako aj podnikov. No a keď sú tu rôzne eh, postupy a rôzne vynálezy v histórii prispeli k rýchlemu pokroku, no a v modernej sfére to už nie je koleso, ale je to internet širokopásmové pripojenie. Bohužiaľ, jeho rýchlosť je rôzna, takže potrebujeme tú situáciu napraviť. Je tu veľký potenciál, aby to pomohlo v rozvoji každej oblasti a zmenilo faktory, ktorých rozhodujeme aj o sídle podnikov, pretože pomocou širokopásmového pripojenia, nakupovania, predávania po internete a, a podmienky sa zmenia pre malé a stredné podniky vo všetkých oblastiach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lokegard. Ďakujem pekne. Keďže ja tá dánčina dnes ide celkom dobre, eh, tak eh, budem ďalej pokračovať po dánsky. Ja by som chcel poďakovať ja eh, spravodajkyni eh, za jej stručnú prezentáciu. Mohli sme, sme sa tomu venovať dlhšie, ale ja mám tiež pár pripomienok. s časti s ňou súhlasím, ale naozaj len šťastie. Komisia hovorila o spolupráci s členskými štátmi, národným plánom, No a je, sú tu rôzne prehľady. A už sme dosiahli isté výsledky a má to dopady aj na ďalšie oblasti. A teraz k tým národným plánom širokopásmového internetu a jeho prístupu a prístupu k nemu. To má dopady, výhody. Ešte nemôžeme nikoho eh, vylúčovať národná alebo európske, európska podpora je dôležitá, ale treba dohľadať na to, ako sa používajú tieto prostriedky. Výbor pre kultúru je dôležitý no a treba sa zameriavať na pozitívne dopady aj výuky na diálku. Tam sa dá tiež využiť potenciál širokopasmového pripojenia, aby občania mali možnosť zasahovať do komunikácie je tu aj rých, vysokorýchlostné širokopásmové pripojenia aj pre inštitúcie, ktoré závisia od nových technológií. Myslím, že to je na teraz všetko. Ďakujem pekne. Ako na záver ešte pani Renner. Renár, no, ďakujem pekne. Všetci poznáme oznámenie komisie, aké predstavy má o šírení vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia. A to je správne. Avšak ja keďže ITRE je gestorský výbor, že hospodársky element som zohráva až príliš dôležitú e, úlohu a my musíme presadzovať aj náš pohľad, pretože pre poskytovateľov, poskytovateľov širokopásmového pripojenia e, nie je zaujímavé budovať infraštruktúru e, všade a nie je to ani možné všade to sprístupniť. No a myslím, že na to treba dohľadať. Predsa je nepredstaviteľné, aby polnohospodár niekde na videku musel platiť obrovskú cenu za širokopásmové pripojenie, čo ani určite nebude robiť. Takže my musíme rozhodnúť, ako vyriešiť tento problém. Samozrejme, že to e, súvisí s programom e, frekvenčného, radiového frekvenčného spektra. No, a ja sa pamätám na cieľ e, zo správy do roku 2020. A v, znelo to síce pekne, ale nesmieme zabúdať na to, ako sa to zreal, bude realizovať. Isté, že širokopásmové pripojenie je prostriedkom na spájanie občanov a šírenie informácií a vedomostí, to je jasné. Ale to treba zohľadňovať so, všetkých, so všetkými podmienkami a danostiami, ktoré existujú. Ďakujem pekne. A teraz ešte stručne pán Boris, potom ešte komisia a potom je koniec. Veľmi stručne, ak dovolíte, tak ja by som vyjadril nesúhlas s dánskym kolegom. Hovoríme o európskej súdržnosti a kohezii a to sa týka aj širokého pásma. V súčasnosti stredná a východná Európa využívam kohezné fondy, aby prekonala to zaostávanie počas desiatok rokov v širokom pásme a vďaka e, týmto aktivitám majú e, občania v týchto krajinách prístup k širokému pásmu. A to bolo skutočne v poslednom momente, vtedy, keď e, súkromné podniky musia investovať do sietí, aby malé dediny, aby všetky Eh, obidlia mali prístup k internetu a k širokému pásmu. To je môj názor, ale ak máme kohezné fondy aj na to, aby sme pomohli aj investíciám v širokom pásme, tak áno, treba to uchovať aj do budúcich, do budúcich finančných perspektív, pretože je to veľmi účinné a dôležité. Also, bitte die Kommission. Takže komisia, nech sa páči. Máte slovo. Na dve minúty. Ďakujem pekne. Ja to poviem stručne. Myslím, že komisia súhlasí so všetkými príspevkami, ktoré tu zazneli. Jeden z hlavných cieľov, čo sa snažíme, je poskytnúť širokopasové pripojenie na vidieku, to je prioritou. A v tom, čo sme si učili, sa zoberáme tým, ako nie len zabezpečiť konektivitu, to je prvý cieľ, aby celá Európa mala širokopasové pripojenie v roku 2013 a tak, a tak v roku 2020 to nebolo len širokopásme pripojenie, ale aby bola aj dostatočná rýchlosť a 30 megabit je dostupné pre, všetk, dostupné pre všetkých. Isté sú tu rôzne isté sú tu rozdiely, nákladoch, rýchlosti, dostupnosti a tak ďalej, ale my sa sústredíme na širokopásmové pripojenie pre všetkých. Pár pripomienok to zaznelo o využití verejných prostriedkov a my sme povedali, že náš prístup je trhový. Širokopasové pripojenie ďalšej generácie bude drahé a väčšina prostriedkov, väčšinu prostriedkov poskytne súkromný sektor, ale sú, ale sú oblasti, kde súkromný sektor nebude investovať a to je úloha pre verejný sektor alebo štátny sektor. Treba to využívať veľmi obozretne. V roku 2009 komisia vydala usmernenia štátnej pomoci pre a využívanie širokopásmového pripojenia na internet. Takže uvedomujeme si tie hrozby, rizika, ale súhlasíme s cieľmi mnohých rečníkov no a ďakujeme tomuto výboru za jeho príspevok. Ďakujem. Euh, Stručne k rokovaniu a k tímovej práci. Áno, bude stretnutie tieňových spravodajcov a to veľmi rýchlo. Prepojenie toho širokého pásma, ten, tá ekonomická výzva je naozaj veľmi veľká. Nie je to len jediný nie je to jediné nie je to jediná technická oblasť. To je to, čo som chcela povedať. Ďakujem vám za všetky príspevky, ktoré ste tu predniesli. Daran erinnern, dass wir am 4. Februar Mittag, um Mittag äh, die Änderungsanträge. Dobre, takže treba zohľadniť lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a Potom tu máme tú otázku po kríze, takže tam je 2. E, február, budúci týždeň. Takže všetky tieto lehoty sú e, na budúci týždeň, pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem veľmi pekne, obzvlášť tým, ktorí tu vydržali doteraz so mnou. Teraz prejdeme k bodu 20, takže prosím vás, pán Boris, sme pri bode 20. E, chcete niečo povedať k bodu 20? Bod 20. Schválenie rozhodnutí koordinátorov. Máte nejaký problém s ním? Nie. 21. Rôzne otázky. Takže pán Boris. E, chciałbym poprosić... Ja sa ospravedlňujem, že som ešte taký horlivý, ale chcel som požiadať pani predsednička, či by ste mohli položiť otázku Európskej komisii o možnosti využiť fondy Erasmus na pomoc bieloruským študentom, ktorí boli vylúčení z univerzit v Bielorusku. Možno by existoval nejaký právnický spôsob, ako to urobiť. To ide aj v zmysle uznesenia prijatého v Európskom parlamente. Mohli by sme požiadať, či je tu takáto možnosť. Also, Herr Boris, ich könnte die... Pán Boris, ja by som sa komisie na toto mohla spýtať, ale je to všetko neformálne. Oficiálnu žiadosť môžete urobiť cez vašu politickú skupinu alebo so skupinou e, e, ostatných poslancov, ale aj sám sa môžete obrátiť e, písomne na komisiu. Ale my máme pravidlá a cez ne sa komisia nedostane. E, Program Erasmu sme rozšírili na eh, Balkán, na kra- kandidátske krajiny, eh, vrátane teda Turecka. Ostatné krajiny tam nepatria, takže môžem vám povedať, že z rozpočtu Erasmu to možné nie je. Mohli by sme aby sme zohľadnili takúto požiadavku, pouvažovať, či e, v oblasti zahraničnej politiky by sme nenašli nejaké prostriedky, aby sme umožnili niektorým študujúcim možnosť dokončiť svoje štúdium, ale e, tam by sa bolo treba na to pozrieť. V našej oblasti to v žiadnom prípade nefunguje. Máme pravidlá, ktoré musíme dodržiavať, sú presne stanovené tieto krajiny by sa museli zúčastňovať. E, Bosna alebo Chorvátsko sa zúčastňujú e, s tými, e, s tými prostriedkami EPA, ktoré dostávajú na týchto programoch. Ja viem, že by to bolo potrebné, ale treba nájsť nejaký iný spôsob, ako to zrealizovať. diskutujeme aj s Čínou, máme výmenu s Čínou a diskutuje sa teda, prečo nemôžeme s našimi susedmi nájsť nejakú novú možnosť. Ale táto možnosť e, vo všeobecnosti bude e, možnosť tými novými programami, ale aby sme už teraz trošičku pomohli aspoň pár študentom, e, možno by sme našli nejaký fond v rámci zahraničnej politiky. Možno by sme sa o to mali spoločne snažiť, ale ďakujem za to, že sa na týmto zamýšľate, pán Ivanský. Ďakujem, len veľmi stručne by som podporil iniciatívu pána Borisa. Máte pravdu, pani predsednička Určite e, budete, by bolo potrebné využiť prostriedky, tak ako ste spomínali, a cestu prostredníctvom politickej skupiny, ale situácia bieloruských študentov je skutočne dramatická. Pred tromi dňami e, rektor Minskej univerzity sa snažil zabrániť e, študentom, aby išli na univerzitu, preto tí, ktorí vyjadrili opozíciu treba týmto mladým ľuďom podporiť. Oni nechcú nič zlé, chcú len demokraciu. A ak by ste mohli, pani predsednička, formálne alebo neformálne hovoriť a využiť vaše možnosti, tak by to bolo veľmi dobre. Ja vás k tomu vyzývam. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť dostať aj neformálnou cestou nejakú odpoveď. Ak to pôjde, tak budeme ďalej rozmýšľať, ako by sa to dalo zrealizovať. Takže dátum konania nasledujúcej schôdze 3. marec od 9. do 11.30, od 11.30 do 20, 12.30 a od 15.00 do 18.30. Všetko jasné? A ďakujem tlmočníkom. E, ospravedlňujem sa, že e, hovorím v zlej nemčine a už aj v zlej angličtine.